Buenos días. Dobré ráno. Rada by som vás všetkých privítal srdečne na tejto schôdzi výboru, výboru pre ľudské práva Sú tu dnes zastúpení mladí ľudia a predstaviteľia politickej mládeže sudanskej sedia vzadu v miestnosti a zúčastnia sa schôdze, respektíve budú sledovať priebeh schôdze, rannú časť. E, tešíme sa, že ste prišli, naozaj si vítame, va- vítame vašu prítomnosť. Ako zvyčajne máme toho veľa, veľa tém, ktoré chceme prebrať. Jedna z našich priorít, ako samozrejme viete, je riešenie otázky obchodovania s ľuďmi, ktoré má skutočne rôzne podoby a rozmery na periférii Európy. Nebudem sa tejto témy držať príliš dlho, ale myslím, že všetci viete, že obchodovanie s ľuďmi sa rovná vlastne otrostvu modernému. Je to to isté a je naozaj hanebné, že ešte stále sa takéto formy otrostva vyskytujú po celých tých stáročiach. Samozrejme, otrostvo bolo niekedy to, tom prvoradou záležitosťou, ktorá sa diskutovala v rámci politiky a ešte stále je to taká jazva na tvári modernej spoločnosti a musíme nájsť spôsob, ako účinnejšie si poradiť s výskytom otroctva a, a takisto teraz z obchodovania s ľuďmi hovoríme o predaje, kúpe ľudí, ľudských bytostí, ľudia, ktorí žijú bez priznania akéhokoľvek ľudského práva, ktoré by mali požívať. To je veľmi komplexná záležitosť a je s ňou spojených veľa aspektov. Je to mnohorozmerné, musíme sa na to pozrieť a myslím, že tu máme panelistov, ktorí sú naozaj veľmi kvalitnými rečníkmi. Vypočujeme si ich príspevky a potom budeme mať priestor na diskusiu. Máme vytvorený aj videolink e, s predstaviteľom regionálneho zastúpenia aj OSN, ktoré sa zaoberá bojom proti obchodovaniu s ľuďmi. Organizácia UN Act. E, pán Bol je teraz v Bankoku a spojenie prebieha práve medzi Bankokom a Bruselom a bude hovoriť o rôznych typoch obchodovania s ľuďmi a o rozmeroch, ktoré naberá táto strašná pliaga. Dobré ráno, radi by sme si vás teraz vypočuli. Good morning and thank you, Madam Chair. Um... Dobré ráno, ďakujem pani predsedníčka. Ja pevne verím, že má je dobre rozumieť v rokovacej miestnosti. Je pre nás veľkou cťou pre UN Act, pre teda oddiel Spojených národov, alebo teda útvar Spojených národov, ktorý sa zaoberá spoluprácou proti obchodovaniu s ľuďmi a je to teda potešenie tak pre nás, ako aj pre mňa mať možnosť vystúpiť v tejto sekcii, ktorá sa zaoberá obchodovaním s ľuďmi. Ide o nábore, prevode, alebo teda obchodovaní s ľuďmi rôznymi formami. Je to impossible task to map out ktoré sú nanútený do takéhoto obchodovania a ja som v podstate dostal priestor 10 minútový, aby som o tom hovoril, o týchto javoch. Nie je to náročné len z dôvodu, z dôvodu časovej tiesne, ale aj z dôvodu toho, že sa k tomu viažu rôzne ďalšie faktory, ako sú teda, ktoré stiažujú vlastne kvantifikovanie a kvalifikovanie obchodovania s ľuďmi, hlavne na globálnej úrovni. Napriek tomu v tejto súvislosti dochádza k pokusom to zadefinovať a myslím si, že právo môžeme povedať, že jeden z takých najsystémovejších a najkomplexnejších pokusov to zadefinovať je globálny odhad Medzinárodnej organizácie pre prácu, pokiaľ ide o vynútenú prácu. Beata Andreas, ktorá je súčasťou takejto publikácie, tak tá je tu zastúpená takisto. Ten presný vzťah medzi obchodovaním s ľuďmi a vynútenou prácou je stále predmetom diskusie. Otázka je, do akej miery sú prepojené, respektíve ako sa prekrývajú. Globálny odhad ILO e, vlastne je takým vodítkom, pokiaľ ide o čísla, skutočné ktoré sa viažu k obchodovaniu s ľuďmi po celom svete. Ten globálny odhad ILO, ktorý bol zverejnený v roku 2012, indikuje, že asi 20,9 milióna ľudí žije v podmienkach vynútenej práce v akomkoľvek časovom momente, respektíve zažilo takúto nutenú prácu za posledných 10 rokov. Viac ako 14 miliónov z tohto počtu e, sa nachádzali v podmienkach očakávania vynútenej práce čo je viac ako 60 celkového množstva. 4,5 milióna sa nachádzalo v stave vynútenej sexuál, vynúteného sexuálneho vykoristovania. Jedna z vecí, ktorú by som dnes rád objasnil, to si naozaj vyžaduje širší zásah, širšiu intervenciu. Musíme ísť nad rámec toho bežného diskurzu, ktorý sa väčšinou týka veci, ktoré sa týkajú sexuálneho vykoristovania. Ale týka sa to aj vykoristovania pracovného. Ten podregión uh, okolí Mekongu, teda to širšie okolie Mekongu, Čína, sever e, od Číny, e, Vietnam, Myanmar, Kambodža, Tajsko. Tam sa vyskytujú tie najvýraznejšie toky vynútenej práce a obchodovania s ľuďmi a ja dúfam, že mi prepáčite, keď budem teraz e, hovoriť troška o tomto osobitnom regióne aj pretože som pochopil, že tá nadchádzajúca správa pre Európsky parlament sa bude sústrediť predovšetkým na otázky obchodovania s ľuďmi v juhovýchodnej Ázii. Obchodovanie s ľuďmi e, v tejto oblasti okolo Mekongu sa deje z viacerých dôvodov, vrátane vynútenej práce, e, rybárstva, rybarovu, polnohospodárstvo, domáce domáce otrostvo a nenútené sobáše a tak ďalej. Vzhľadom k tým časovým obmedzeniam, ktoré mám, by som rád eh, poukázal na dva vznikajúce trendy na posledné roky. Prvá vec, ktorá je pre vás zaujímavá, lebo je troška nová, a druhá vec, ktorá bude zaujímavá pre vás, nakoľko má priame dopady aj na Európu. Prvá vec sa týka obchodovania s ľuďmi e, z dôvodu vynútených sobášov e, v Číne. To súvisí s dlhoročnou politikou jedného dieťaťa v Číne, ktorá e, viedla k nadbytku mužov, ktorí sú ochotní sa zosobášiť a ktorých počet bude naozaj výrazne rásť toto viedlo k zvýšenému dopytu po ženách a po sexuálnych službách. Čo viedlo k zavádzajúcemu a vynútenému náboru dievčat a žien, či už z Číny alebo z iných oblastí sveta, ktoré prichádzajú do Číny, aby poskytovali takéto služby, respektíve aby sa sobášili Vidíme trendy, ktoré vznikajú v niektorých e, susedných krajinách, hlavne e, Barma a Vietnam, ale takisto vidíme takéto vzory, ktoré sa objavujú aj inde v tomto regióne, ako som už spomínal, e, hlavne v krajinách ako je Kambodža za posledné roky. Takýto významný prebytok a ten predpoklad, že sa naďalej bude zvyšovať, je zdrojom vážnych obáv a treba ho riešiť. Čínske úrady sú si vedomé tohto problému a vytvárajú partnerstva so zainteresovanými stranami, ako sme my, alebo s inými partnermi a riešia to. Ďalší taký vzor, ďalší taký jav, ktorý by som rád stručne popísal dnes ráno, súvisí e, s obchodovaním e, v rámci tajského rybolovného priemyslu a spracovateľského rybárskeho priemyslu Tajsko patrí e, jedným z najväčších e, vývozcov v rámci rybolov na svete a veľká časť týchto vývozov smeruje na európske trhy. Odvetvie zamestnáva asi 2 milióny pracovníkov podľa odhadov, e, vrátane veľmi silného podielu pracovníkov migrantov, mnohí z nich sú naďalej neregistrovaní. Títo migranti často pochádzajú z krajín ako Norma, Laos a Kambodža. nadmerný rybolov e, v Tajskom zálive donočilo rybárov ísť stále ďalej a ďalej na more v rámci zvyšovania rybolovu. A samozrejme, rybolov je ťažká manuálna práca a keď sa to spojí s takýmito dlhými rybárskymi, tak povedec, e, expedíciami to všetko zvyšuje aj náklady celkového odvetvia a to znížilo celkovú atraktívnosť zamestnávať sa v takomto rybolovnom odvetví a to platí tak pre Thailand, Tajcov, ako aj pre pracovníkov, migrantov, ktorí sú relatívne dobre informovaní v rámci svojich komunít o tom, aké pracovné podmienky panujú v rybolovnom odvetvi. V dôsledku tohoto tí, ktorí robia nábor a zamestnávateľia sú nútení využívať e, formy donútenia, tak aby zabezpečili dostatočný prílež zamestnancov. Vyšlo viacero správ nedávno, vrátanie správy Associated Press, e, ktorá poukázala na nedobré podmienky pracovné vrátanie bytiek a dokonca vraždy, zhoršujúce podmienky, e, respektíve tá nejasnosť v rámci toho dodávateľského reťazca znemožňuje presne identifikovať, odkiaľ, odkiaľ pochádzajú e, takéto produkty a otázka je, či sa produkty, ktoré napríklad vychádzajú z vynútenej práce, nedostávajú nakoniec na európsky trh. Aj tajská vláda priznala existenciu tohto problému a dala si ho ako z významných priorít a to viedlo k registrácii nedávnej viac ako milióna pracovníkov migrantov sú do toho zapojené viaceré medzinárodné organizácie vrátane OSN, ktoré sa snažia pomôcť v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a takisto aj UN Act, tí sa pridávajú na stranu tajskej vlády v boji proti tejto veci. Samozrejme, stále viac e, sa angažujeme aj spolu s európskymi stranami a vrátanie európskych delegácií v príslušných krajinách, ako aj jednotlivých vlád a takisto súkromné, vrátanie súkromného sektora, pretože si myslím, že súkromný sektor má svoju, svoje miesto v rámci tohto, tohto boja. Myslím si, že tu by som mohol uzavrieť mojich 10 minút. Ja ďakujem pekne za pozvanie a teším sa na ďalšie zapájanie sa do diskusie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Bol. 10 minút, presne 10 minút. E, neviem, či ešte môžete chvíľočku s nami pobudnúť, alebo budete musieť už odísť. Rád ešte chvíľu ostanem. Ďakujem pekne. A ďalší vystúpi, ďalšia vystúpi Beate Andres, riaditeľka programu ohľadom vynútenej práce pod záštitou ILO, Medzinárodnej organizácie pre prácu. ktorá sa bude e, pozerať na to, kto vlastne získá prospech z tohto všetkého. Koleg som ju Príjemné predpoludne. Kolega už robil výbornú prácu a predstavil vám údaje aj sú to, čo sa deje v súčasnosti v obchodovaní s ľuďmi, takže moja úloha je oveľa jednoduchšia a ja sa môžem sústrediť na riešenie a musím povedať, že mne sa páči toto rozdelenie tej, takéto práce. prvej časti vystúpenia by som sa chcela podeliť o niektoré informácie, ktoré súvisia osobitne s ekonomickými základnými príčinami nutenej práce a potom do druhej časti by som sa chcela venovať tým riešeniam, ako som povedala. Takže začala by som od globálnych údajov. Ako kolega odhadoval, že je to asi 21 miliónov mužov, žien, detí, ktorí sú predmetom obchodovania alebo nútenej práce, vrátanie sexuálneho vykoristovania. Vieme, že to je iba odhad a teraz musíme prejsť smerom k národným číslám podľa krajín, aby sme mohli urobiť oveľa spolahlivejšie odhady a koncom tohto mesiaca začne ILO s globálnou iniciatívou. Všetci budú zúčastnení aby sa začalo naozaj niečo diať. No keď sa vrátim späť k otázke biznis a ekonomika nutenie práce, vieme, že obchodovanie s ľuďmi je veľký obchod. Podľa pod najnovších e, odhadov to generuje asi 150 miliard dolárov ročne. To je vlastne ekvivalent mnohých krajín HDP mnohých krajín a dve tretiny vlastne pochádzajú zo sexuálneho priemyslu, avšak e, väčšina obetí tie vlastne sú, po, na, sú využívaní predovšetkým v nízkoplatených e, priemysloch, ako napríklad je baníctvo a stavebníctva a podobne. Túto eh, pre účely eh, znútených zložieb sa odhaduje počet žien asi 180 tisíc. 880 tisíc. Nuž eh, tieto to nelegálne obchodovanie samozrejme je za vysokú cenu nášmu spoločnosti Predovšetkým to podkopáva e, hospodárskú súťaž medzi jednotlivými podnikmi a tiež zhoršujú, vedie k zhoršovaniu pracovných podmienok po celom svete. A to nie je iba o, nie je to zlé len pre biznis, ale je to zlé aj pre e, celú spoločnosť, e, ktorá potom musí riešiť sociálne a ekonomické dôsledky týchto prejavov, nedostatok daňových príjmov, náklady na e, pomoc obetiam a podobne. A potom samozrejme obchodovanie s ľuďmi je tiež e, stále viac napojené na globálne e, e, zásobovacie reťazce, napríklad tu sa hovorilo o e, rybolove, ale napríklad v posledných rokoch sú to už aj ďalšie oblasti, ako napríklad e, textilný priemysel a elektronický priemysel a podobne. A čiže vždy, keď sú tie subdodávateľské vzťahy, tak e, smerom nadol sa vlastne posúva zodpovednosť a je tam zodpovednosť, že nakoniec tu riziko, že napokon nebude tu žiadna právna zodpovednosť a to, že to povedie k nutenej práci. A keď firmy môžu fungovať z krajín, kde sú vlastne veľmi e, zlé podmienky a mnohé z týchto mnohí z tých, e, z tých, e, z tých subdodávateľov vlastne sú zaťažení rôznymi dlhmi, ktoré vla, dlžia tým svojim akoby zamestnávateľom či veriteľom a potom e, vlastne dochádza k tomu ešte vyššiemu riziku nutenej práce. A to vlastne je to v tak v krajinách zdrojových, ako aj v cieľových. Čiže naše vytvára to množstvo príležitostí, alebo ten náš systém vlastne v mnohých častiach sveta eh, umožňuje ehm, tie, takéto obchodovanie a šiel. Veľmi ťažko sa tieto veci zistujú a odhadujú aj tie počty. A Jednoducho je dôležité, aby svet už e, prerušil a toto obchodovanie s ľuďmi a naozaj len veľmi malý počet e, e, páchateľov sa dostal pred súd. Takže čo sa dá robiť? Tu sa v posledných rokoch hovorí, že treba prijať legislatívu. Minulých, minulý rok vlády prijali aj nové právne záväzky nový právne záväzný protokol o nutenej práci, ktorý doplňal dohovor z roku 1930 um, ILO a tieto nástroje vlastne sa snažia posilniť eh, osobitne prevenciu a ochranu a nápravné prostriedky pre obete a tiež by to malo byť celé v medzinárodnom rámci a doplňajú aj protokol OSN o obchodovaní s ľuďmi. A teraz by som veľmi stručne chcela povedať niečo o tom, aké sú dôsledky, pretože to vlastne vedie k tej stratégii, ktorá musí byť prijatá, aby sa zlepšila predovšetkým prevencia. Takže prvá, prvá správa je, že prevencia lepšia než liečba, čiže tak aj protokol ako aj odporúčanie zdôrazňujú dôležitosť eh, reakcií pracovného trhu to znamená, že to si vyžaduje viac investícií do sociálnej ochrany, vzdelávania a sústrediť sa práve na také domácnosti, kde je riziko nutených, eh, nutenej práce. Mnohí z tých eh, projektov, tie, čo ja nazývam prvé generácie boja proti obchodovaniu, sa sústredili na kriminalizovanie, vzdelávanie, eh, stíhania a podobne. Je to fajn, ale to ešte nevedie k riešeniu, čiže je dôležité teraz preskúmať a revidovať stratégie a pripraviť skutočné pre efektívne stratégie prevencie. A tie musia tým sa týkať pracovného trhu, ako aj migrácie. Ďalej je treba zabezpečiť rovnováhu medzi dopytom a ponukou opäť ten, z tých, e, tá prvá generácia e, opatrení boje proti obchodovaniu s ľuďmi bolo niekedy, boli niekedy disproporčné voči, vo vzťahu medzi ponukou a dopytom. je dôležité e, vlastne využiť, sledovať aj ten potenciál, je treba venovať aj pozornosť vlastnej pracovnej sile a ako napríklad, keď vidíme, dobrý príklad bol, tu bol tajského e, rybolovného priemyslu, ako je vlastne napojený na e, medzinárodný obchod a takisto je teda ďalej protokol a odporúčanie OLO, ILO tiež obsahujú e, nový jazyk v oblasti verejného aj súkromného sektoru, kde by sa mala podporiť e, to, aby došlo k zníženiu rizika nútenej práce. Takže je tu nutnosť e, zabezpečiť lepšie údaje o tých sektoroch tzv. high risk s vysokým rizikom, tak na úrovni e, firiem, ako aj mimo. V niektorých krajinách už bola prijatá legislatíva, ktorá vyžaduje od firiem, aby informovali alebo odhaľovali informácie o obchodovaní s ľuďmi. A takéto opatrenia samozrejme sú vítané, ale musia byť doplnené aj silnou legislatívou a rozšírením e, právomocí pre kontrolné úrady a v neposlednom rade, keď hovorí, hovoríme o pracovníkoch a nie o obetiach, pretože veľké množstvo e, pracovníkov, ktorí sú predmetom nutenej práce, neboli unesení vyslo, vyslovene. Ale tie, tie obete v podstate napokon súhlasili, väčšina z nich súhlasila s tým, že to, že to tak bude, pretože mali získať prácu a často sú to ľudia, ktorí sú veľmi ďaleko od do svojho domova. A týmto ľuďom treba e, pomôcť, dať im právomoci a nie ich len zachraňovať. Je treba zabezpečiť, aby mali naozaj k dispozícii opravné prostriedky, aby mohli mať určitý právny štatút, ktorý im umožní um, mať prístup k nápravným prostriedkom v tej krajine, kde došlo ku vykoristovaniu. Čiže je potrebné poskytnúť týmto pracovníkom, či pracovníkom alebo týmto obetiam poskytnúť dostatočnú právnu silu či právnu moc, aby mohli sa braniť. Takže Myslím si, že už nie je nič e, silnejšie, než e, keď skutočne sa tieto, sa tieto e, sily spoja. Takže je potrebné prijať silnú stratégiu, aby sa efektívne eliminovalo obchodovanie s ľuďmi, ehm, je tu veľmi silná podpora aj do strany členských štátov a teraz už e, tieto, tu, protokol treba ratifikovať a implementovať. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz dám slovo pani Markete Ondrovej, ktorá je riaditeľka La Strada International, čo je európska sieť pre boj s obchodovaním s ľuďmi a bude hovoriť o právach obetí. Ďakujem pekne. Ja to považujem za čest môcť tu vystúpiť spolu s ľuďmi, ktorí zastupujú tak dôležité inštitúcie zapojené do boja proti obchodovaniu s ľuďmi. E, šéfujem La Strada v Českej republike, súčasť siete osmých mimovládok, ktoré v Európe bojujú proti obchodovaniu s ľuďmi. Predtým som pracovala pre ženské práva a predtým ešte pre utečencov, takže je to moja vášeň a ja som presne o tomto, e, z tohto uhla mala dnes aj hovoriť. Čiže z hľadiska e, obchodovanie s ľuďmi, z hľadiska obeti e, a, z hľadiska ich práv. Mám iba 10 minút, tak budem musieť <clears throat> preskočiť časť do pokroku. Ja chcem povedať, že v za krátku dobu sme sa dopracovali k národným, európskym a celosvetovým legislatívnym nástrojom. A e, obzvlášť čo sa týka práv obetí, tu došlo k e, rozvoju nástrojov zameraných na boj proti obchodovaniu. Je veľa e, dokumentov, ktoré sa už zameriavajú na práva obetí, sú súčasťou E, nástrojov OSN, Rady Európy a ďalších e, právnych aktov. Práva obetí sú teraz stredobodom pozornosti a to je aj nový trend. Samozrejme je tu aj ale, bez toho by to ani nešlo. E, žiaľ, nepracujeme vo vákuu sú tu interakcie s mnohými inými oblastiami. Častokrát sú tu aj isté konflikty záujmov medzi záujmami štátov a e, záujmami EÚ. Čiže tri hlavné e, konflikty, ktoré my vidíme ako mimovládky, teda poskytovateľia služieb, ktorí e, bojujú za práva zneužívaných e, ľudí prvým konfliktom je to, že tento prístup e, e, sa zameriava na práva obetí a je to v konflikte s tým postupom, ktorý sa zameriava skôr na stíhanie e, zodpovedných. Niekedy to môže bežať súbežne, ale inokedy stíhanie prevažuje nad ľudskými právami obete Treba sa teda ubezpečiť, že ľudské práva e, ľudí, ktorými sa obchodujú, sú zabezpečené bez ohľadu na to, či prebieha nejaké trestné stíhanie alebo nie niekedy um, majú oprávnený strach a nespolupracujú s políciou. Niekedy sa obete zneužívajú v rámci trestného stíhania, aj keď to možno že znie dosť radikálne. My teda sa snažíme zabezpečiť e, práva obetí v takýchto veľmi zložitých situáciách. Potom ďalší konflikt e, práva e, vo vzťahu s migračnými politikami a politikami kontroly migrácie. E, teraz sa táto politika trochu mení, už e, možno, že nie sú dvere až tak otvorené a týka sa to hlavne príslušníkov tretích krajín. E, práva sa potom porušujú kvôli takýmto prísnym represívnym migračným politikám. prevažuje niekedy národná bezpečnosť. Je to v časoch nejakých hrozieb na akejkoľvek e, úrovni, vtedy sa príjmajú prísnejšie bezpečnostné opatrenia a e, vtedy možno, že dochádza k istému kroku vzad vo vzťahu s tými právami e, obetí a niekedy je to dosť neviditeľný krok vzad. Žiaľ, kvôli času nemôžem zachádzať do veľkých podrobností, ale treba sa zamerať e, na tieto možné konflikty medzi právami a e, oprávnenými možno e, bezpečnostnými opatreniami krajín. Ide hlavne o fázu implementácie legislatívy Opatrenia na ochranu práv by boli bezúčinné, ak by sa v ostatných oblastiach neza, nerešpektovali základné práva e, ľudí, e, špeciálne obeti. Vždy treba mať tieto práva na pamäti, keď sa príjmajú nejaké nové legislatívne akty alebo postupy. Teraz uvedem tri konkrétne príklady, ktoré vidíme je to najväčší rozkol medzi legislatívou a potom jej uplatňovaním. Poprvé, identifikácia osoby, s ktorou sa obchoduje. Ustanovenia sú naozaj na veľmi vysokej úrovni. Transponovanie prebieha e, dosť dobre a sú tu aj národné mechanizmy, ktoré to odzrkadľujú Odborníci sú dobre vyškolení a, a zruční, ale naozaj problematická je identifikácia obetí, možno že na úrovni e, napríklad policajtov a tých, ktorí sú e, prví v kontakte s takouto obeťou. Možno, že tam sa najťažšie identifikuje obeť Využijem príklad e, klienta. Išlo o mladú 15-ročnú devčinu, ktorá e, bola predmetom obchodu e, z Afriky do Európy na základe falošného pasu, bola zadržaná na českej hranici a do 12 eh, hodín eh, už bol aj vydaný príkaz na jej extradíciu. Ešte eh, mala zaplatiť aj pokutu a nikto ju nevedel identifikovať ako obeď obchodovania. Potom ďalší príklad. Najväčší prípad obchodovania v Európe. Prípad troch troch pracovníkov. Bolo to v Českej republike. Viac ako 150 pracovníkov e, bolo zneužívaných v lesníckom priemysle. La Strada 5 rokov sledovala e, vyšetrovanie a snahu orgánov, ale žiaľ nikdy sa to nepovažovalo za prípad obchodovania s ľuďmi. Prebiehalo viacero menších vyšetrovaní, e, potom e, vlastne e, bolo stíhanie prerušené z rôznych dôvodov. Nakoniec prišiel do hry Český ústavný súd, pretože týmto obetiam bol odňatý, odňaté právo na spravodlivý proces právnici, ktorí zastupujú týchto e, ľudí, sú ochotní ísť až na Štrásburský súd, ak by e, Český ústavný súd nerozhodol. E, Vystávajú otázky, či tu chýbajú vedomosti, či je za tým ľahostajnosť, alebo sú nejaké iné záujmy, ktoré vstupujú do hry, ale my potrebujeme každopádne dobre vyškolených pracovníkov na všetkých úrovniach. Teraz e, preskočím ďalšiu časť a budem hovoriť o prístupe na e, kompenzáciu. Je to veľmi dôležité, aj keď sa to najťažšie možno, že uplatňuje. E, dôvodov je viacero, chýbajú informácie na strane obetí. Väčšinou informácie poskytujú iba mimovládne organizácie Takže je len obmedzený prístup k informáciám. Zo skúsenosti vyplýva, že školenie, školenia nie sú dostatočné. Ani pracovníci na súdoch nevedia, že obete majú nárok na kompenzácie. A potom do hry vstupujú ešte ďalší aspekt, napríklad e, e, aký majú, e, aký majú právo na pobyt, E, dané osoby a tak ďalej. A potom právo nebyť stíhaný v prípade e, obetí, ktoré e, boli zapojené do nejakých trestných činností v akýchkoľvek okolnosti práva budú, ich práva budú chránené. Žiaľ, častokrát sa toto ustanovenie nedodržiava, možno, že preto, že to nie je úplne jasne naformulované. Čiže krajiny nie sú nútené nestíhať obete. Nie je to povinnosť. To prispieva k neistej situácii e, obete obchodovania ja by som to možno ukončila tu, dám priestor aj na váš eh, a nechám priestor na vaše otázky. Musíme sa ubezpečiť, aby právne nástroje boli aj účinné, aby sa zameriavali na obete a aby sa možno že odzrkadlili, odzrkadlili aj v iných právnych nástrojoch. Musíme naozaj všetkých zainteresovaných e, informovať o právach e, obeti obchodovania, pretože je to zásadné. E, tieto práva prislúchajú všetkým, nie, nemá to nejako byť podmienené. Sú to základné práva, ale častokrát sa pri obchodovaniu porušujú. Ja ale verím, že sa nám to spoločne podarí. Muchísimas gracias, señora Onkrova. Um, ahora voy a dar la palabra a... Ďakujem pekne, pani Chromková. E, ďalšia vystúpi pani Zoe Sakajadu, e, ktorá je asistentkou pre tvorbu politiky pre pani Miria Vasiliadu, ktorá je európskou koordinátorkou e, pre politiku v oblasti obchodovania s ľuďmi. Ona bohužiaľ má iné záväzky dnes ráno, ale sme radi, že môžeme tu privítať pani Sakanadu ako jej náhradu a bez otalania jej dám slovo. Ďakujem pani predsednička, ctené poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Som tu dnes a zastupujem úrad eh, koordinátorky EÚ pre boja proti, boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Ona tu dnes, pani riaditeľka, nemohla byť z dôvodu istých logistických záležitostí. Ona ma požiadala, eh, predstúpila pre tento výbor, aby som sa zaoberala otázkou tých záväzkov, ktoré máme aj my v oblasti obchodovania s ľuďmi, aby to naďalej bolo výraznou prioritou v rámci EU agendy. Niekoľko vecí, ktoré sa týkajú nášho mandátu. Koordinátor, alebo úrad koordinátora je vlastne E, úrad zakotvený e, v smernici, e, ktorá sa zaoberá obchodovným s ľuďmi a ktorá je vlastne vodítkom pre túto oblasť. Na základe tohoto máme koordinovať a poskytovať strategickú orientáciu a smerovanie v rámci únie, v rámci inštitúcie, ale takisto aj na Vonok. A posudzujúc podľa názvu tohto vypočutia, chápeme to tak, že sa sústredíme na vonkajší rozmer obchodovania s ľuďmi a na to, ako politiky EÚ zohľadňujú túto skutočnosť. Bolo by konštruktívnejšie, keby som vám mohla už na začiatku odprezentovať rozmer EÚ a prístup EÚ, pokiaľ ide o vonkajší rozmer, ale každopádne sa o to teraz pokúsim. Obchodovanie s ľuďmi je závažným porušením ľudských práv, je to vážny trestný čin, je to nadnárodný zločin, ktorý žiadna krajina nemôže efektívne riešiť sama. Obchodovanie s ľuďmi je, ako bolo správne poznamenané pani predsedničkou, je o kupovaní a predávaní ľudí a poskytovaní služieb takto kúpených a predaných ľudí. A je to o zisku, je to o dopite. Veľmi často počúvame o zraniteľnosti. Tieto zraniteľnosti ľudí prispievajú k obchodovaniu, ale sami o sebe ho nespôsobujú je to otázka dopytu, je to otázka zisku, ktorá stimuluje obchodovanie s ľuďmi. A k tomu sa neskôr vrátim. Obchodovanie s ľuďmi je výslovne zakázané v rámci Charty EU pre základné práva článku 5 je dôležité počiarknúť, že riešenie otázky obchodovania s ľuďmi sa týka hlavne dodržiavania primárne dodržiavania ľudských práv, je to o implementácii primárnej legislatívy EÚ. Ustanovenia, ktoré sa týkajú obchodovania s ľuďmi, sú aj súčasťou zmluv EÚ a časti, ktoré sa týkajú mm, legálnej, regulárnej migrácie, časti, ktoré sa týkajú justičnej a policajnej spolupráce. EÚ počas posledných rokov dokázala vytvoriť veľmi komplexný právny a politický rámec, rámec, ktorý, ako ste už počuli predtým, e, sa sústreďuje na obete a vychádza z ľudských práv. To je rámec, ktorý je komplexný, ktorý vyzýva k multidisciplinárnemu prístupu. Rámec, ktorý je zároveň veľmi dobre nastavený v rámci svojho vnútorného rozmeru, čo sa deje teda vo vnútri EU, ale aj čo sa deje navonok v tých krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ. Toto je pomerne aktívne obdobie pre Európsku komisiu, pretože v súčasnosti pripravujeme prvú správu EÚ, ktorá posudzuje úsilie na úrovni EÚ smerom k riešeniu obchodovania s ľuďmi e, v zmysle smernice EÚ a takisto budeme predkladať prvú správu o súlade ohľadom tej predchádzajúcej spomenutej smernice a ako je vlastne implementovaná členskými štátmi treba poznamenať, že apríl 2013 bol dátumom alebo do transpozície a k dnešnému dňu len dva členské štáty nám oznámili čiastočnú transpozíciu. Ako ste zrejme už počuli, komisia vypracováva dve dôležité agendy, Európsku migračnú agendu a Európsku bezpečnostnú agendu. A obchodovanie je aj integrálnou súčasťou tohto dôležitého nástroja. Obchodovanie v skutku je o migrácii a obchodovanie s ľuďmi má globálny rozmer. Preto nemôžeme oddeliť e, vonkajší od vnútorného rozmeru. Je to globálna výzva, čo treba poznamenať, nebudem sa opierať o odhady, pokúsim sa prezentovať štatistické údaje za obdobie 2010 až 2012. Členské štáty EÚ zaregistrovali 30 146 obetí obchodovania s ľuďmi v rámci EÚ. To samozrejme nepredstavuje tú skutočnú situáciu v teréne a máme pádne dôvody sa domnievať, že to skutočné číslo je vyššie ako spomenuté. Obete mimo EÚ, ktoré boli identifikované v rámci EÚ, no pretože 65% zaregistrovaných obetí sú príslušníkmi štátov EÚ, čiže tí príslušníci iných štátov mimo EÚ podľa týchto štatistických údajov, väčšina z nich pochádza z Nigérie, Brazílie, Číny, Vietnamu a Ruska. Niektorí z týchto osôb, z týchto ľudí boli pôvodne prepašovaní, alebo teda niektorí vstúpili zákonným spôsobom. Potrebujeme ale koncepčnú jednoznačnosť, jasnosť. Nemali by sme zmiešavať termíny, ako je obchodovanie s ľuďmi a vynútená práca. Tie väzby by nemali byť podceňované, ale každopádne hovoríme o rozdielnych veciach. E, pašovanie a obchodovanie e, s ľuďmi sa často zmiešavajú. Musíme sa ubezpečiť, že máme koncepčnú jednoznačnosť e, v tomto ohľade. Prevencia je kľúčová a ja sa e, vrátim k tomu a poviem, že legislatíva EÚ poskytuje alebo stanovuje právne povinnosti smerom na členské štáty, aby znížili obchodovanie s ľuďmi, aby znižili dopyt po akýchkoľvek formách e, vykoristovania a rôznymi formami. E, vonkajší rozmer je kľúčový, pretože súvisí s mnohými oblastiami. Ako zrejme viete, EÚ vypracovala dokument, ktorý sa orientuje na eh, aktivity. V roku 2009 eh, ten bol nahradený, tak povediať, stratégiou EÚ smerom k vykoreneniu alebo eliminovaniu obchodovania s ľuďmi. Tá stratégia jasne hovorí, že obchodovanie je kľúčovým bodom v rámci všetkých dialogov a procesov s krajinami mimo EÚ v tomto ohľade a ja dám potom podrobnejšie informácie. V decembri 2012 Rada schválila zoznam prioritných eh, regiónov a oblastí a krajín, s ktorými EU chce spolupracovať v rámci riešenia otázky obchodovania s ľuďmi. K tým prioritným krajinám patria Albánsko, Brazília, Čína, Dominikánska republika, Maroko, Niger, eh, Nigeria, Ruská federácia, Turecko, Vietnam, Ukrajina takisto regióny. Západný Balkán, e, európska susedská politika, politika susedstva, komunita v oblasti Latinskej Ameriky a karibské krajiny, ďalej hodvábna cesta, Západná Afrika a tak ďalej. E, financovanie je kľúčovým EU jedným z najväčších darcov pomoci alebo donorov pomoci v tomto ohľade. E, veľa projektov dostalo peniaze. Všetko si môžete nájsť na webovej stránke EU, ktorá sa týka proti obchodovaniu s ľuďmi z tohto pohľadu EÚ bude vypracovávať komplexnú, komplexné preskúmanie, analýzu e, politiky, pokiaľ ide o všetky financie, ktoré sú v dispozícii, lebo musíme sa ubezpečiť, že máme dopad, musíme si preskúmať, čo sa udialo, čo sa neudialo a ako môžeme veci zlepšiť. O analýza tejto politiky alebo jej preskúmanie, to je jedna, jeden z cieľov e, tej politiky migračnej, už e, sa to spustilo, teda výzva už bola predložená a dnes uplynie termín predkladania ponúk otázka alebo úloha, alebo teda, ten cieľ eh, obchodovania s ľuďmi, ten sa rieši v rámci viacerých procesov, napríklad globálneho prístupu k eh, migrácii a mobilite. Veľa tých partnerstiev v oblasti mobility sa zaoberá touto otázkou Maroko, Tunisko, eh, napríklad spomeniem, tam sa spomína obchodovanie s ľuďmi. Obchodovanie s ľuďmi je takisto súčasťou dialógu o ľudských právach, ktoré, ktorý EÚ vedie s viacerými krajinami po celom svete aj keď ide o ten regionálny dialog s Afrikou a s procesom rabatu, rabat, rabatským procesom, tak aj tam je súčasťou e, to, celej, celej, celej to záležitosti e, o obchodovanie s ľuďmi. Počuli ste možno o chartumskom procese, kde je to súčasťou toho vyhlásenia, ktoré prijali vlády. E, takisto e, nedávne dohovory s Nigériou, ktoré boli uzavreté, tak takisto sa týkajú otázky obchodovania s ľuďmi a takisto dohoda, ktorá je v súčasnosti vyrokovaná s Brazíliou, bude obsahovať aj, aj náležitosti, ktoré sa týkajú obchodovania s ľuďmi. Stabilizačná asociačná dohoda s krajinami Západného Balkánu takisto obsahuje obchodovanie s ľuďmi ako integrálny prvok. Takisto východné partnerstvo, politika susedstva, všetko kým majú zakomponované tento element obchodovania s ľuďmi. Ďalšia dôležitá vec je občianská spoločnosť. A EU verí a dôveruje e, občianskej spoločnosti ako partnerovi na rovnakej úrovni. E, v mnohých e, zmluvách sa odkazuje na občianskú spoločnosť. Financovali sme veľa projektov. Jedným z nich je aj trojročný projekt v objeme asi 11 miliónov eur na medzinárodnú spoločenstvo Červeného kríža a teda krajín Červeného kríža, ktoré fungujú mimo krajín EU, ktoré tvoria kapacity a ktoré propagujú práva migrantov a organizácií, ktoré propagujú ďalšie práva pristahovalcov, e, vrátanie obetí obchodovania s ľuďmi. Viac informácií môžete nájsť na webovej stránke boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Ja to môžem uzavrieť tým, že poviem, že veľa dobrého bolo spraveného, že existuje dobrý rámec, je ale najvyšší čas pozrieť sa na to, čo sa deje E, objasniť si, či skutočne dochádza k implementácii toho rámca a takisto posúdiť, aké boli e, naše výdobytky doposiaľ, aby sme sa vedeli ďalej pohnúť. E, dovolte mi na záver povedať a počiarknúť, že obchodovanie s ľuďmi sa týka konkrétnych ľudí, ide o nakúpenie a predávanie ďalšie tých, týchto ľudí pre služby. A to z, tohto, tejto, z tejto našej služby, z tejto našej, náš, nášho vstupu robí ešte väčší imperatív. Eh, viac času som nemala, ale samozrejme rada potom doplním. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz budeme postupovať nasledovne. Dáme slovo akýmkoľvek eh, členom výboru, ktorí budú chcieť položiť nejaké otázky alebo vyjadriť pripomienky a potom dáme priestor opäť eh, rečníkom a vypočujeme si ich reakcie. Thank you, E, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem za zorganizovanie e, tejto schôdze a za to, že ste zakomponovali túto vec do nášho programu. Samozrejme, vážime si tie informácie, ktoré sme získali od rôznych zdrojov, od účastníkov panelu. Rád by som sa venoval jednej konkrétnej veci, ako je zber údajov alebo identifikácia obetí, registrácia a monitorovanie celého procesu. Pokiaľ nebudeme mať presné informácie, tak E, nebudeme môcť používať konkrétne čísla, presné čísla, budeme stratení, tak povediať, v tom procese. Stratégia, ktorú EÚ prijala v roku 2011, respektíve 2012, e, tam sa uvádza vypracovanie celoeurópskeho systému zberu dát a údajov a tie výsledky sa očakávajú v roku 2014. Mohli by ste nám poskytnúť viac informácií ohľadom toho, aké veci boli dosiahnuté v tom medzičase a čo ešte stále treba e, spraviť. Po druhé, možno niekto z účastníkov v rámci panelu by mohol e, to povedať presnejšie. Mňa zaujíma administratívna kapacita orgánov na presadzovanie práva, e, ktoré by mali bojovať proti tomuto javu, proti obchodovaniu s ľuďmi. Do akej miery vidíte nejakú zlepšenú úroveň organizačnú aj schopnosti nejakej organizačnej ale štruktúr organizačných riešiť, to, riešiť tento jav na úrovni EÚ a orgánov EÚ a do akej miery vidíte väčšiu spoluprácu v cezhraničnom rozmere medzi tými orgánmi na presadzovanie práva, aby skutočne vybudovali, tak povediať, múr proti takémuto neblahému javu. A ďakujem pekne Oseviču, pán Panzeri. Ďakujem. Mám niekoľko otázok na našich hostí. Vieme, že je to jeden z javov, e, ktorý je čo najrošírený, skutočne rozšírený, mimoriadne v medzinárodnom rozsahu, pokiaľ ide obchodovanie s ľuďmi. Ako sa hovorilo o tom, kde je to biznis, ktorý generuje asi 150 miliard ročne a vyvoláva rôzne témy, či už ide o vykoristovanie sexuálne, či ide o e, prac, využívanie pracovnej sily mladých. Otázky sú následovné. Chcel by som vedieť, aký je váš názor ohľadom legislatívy európskej, ktorá sa zaoberá obchodovaním e, s ľudskými bytostiami, či by nebolo treba ju modernizovať, pokiaľ ide o tú dynamiku, ktorá prebehla, ktorá sa deje. E, napríklad prísnenie tých trestných sadzieb, pokiaľ ide o takéto trestné činy, to je možný názor. Druhá otázka, ako riešiť ten rozpor z pohľadu, e, z pohľadu trestnoprávneho medzi tým, kto zneužíva a kto je zneužívaný, pretože obete e, často sa tam dochádza, dochádza ku skombinovaniu tých sankcií. E, ja myslím vždy na tie dve kategórie, ženy a tie pristahovalci v niektorých krajinách skutočne sa objavujú tie, také, také paradoxy toto sa viaže na tretiu otázku, ktorá sa týka aspektu pomoci, podpory a ochrany obetí. Nie vždy, priam no, v mnohých prípadoch nedostávajú dostatočnú ochranu, hlavne tie zraniteľné obete, hlavne eh, neplnoleté osoby a deti. Eh, je podľa vás nevyhnutné prejsť k nejakému prehlbeniu, k nejakému zlepšeniu v tomto ohľade. A nakoniec informácia, ktorú e, som chcel ešte počuť. E, pani Anders hovorila o tom, hovorila o potrebe vytvoriť nejaké, nejaké združenie, nejaké odbory. E, máte kontakty na napríklad odborové združenia európske, na medzinárodné združenia a ak takýto kontakt existuje, tak e, ja si myslím, že takýto, takáto vec, takáto téma bude potom podstatná aj z pohľadu fungovania odborov, združení odborových. Toto samozrejme je e, vec, e, ktorá by mala zamestnávať troška viacej aj odbory a odborové združenia. Ďakujem pekne, pán Panceri, pani Lozbíler. Pán Panceri, pani Lozbíler. Ďakujem, ďakujem všetkým expertom, ktorí nám prezentovali veľa nápadov, podnetov, ako veci zlepšiť. A ako ste správne povedali, je to vypočutie, ktoré sa týka možnosti EU fungovať v vonkajšom rozmere, v rámci vonkajších vzťahov. Keď sa pozriete na dokumenty, ktoré doposiaľ boli vypracované, tak tie sa zamerali do výraznej miery vnútorným rozmerom. Tá súčasná stratégia vyprší v roku 2016 a tento výbor e, samozrejme má rozmer aj vonkajší, takže sa sústredíme na tú vonkajšiu stránku. Príklad pre vás všetkých, ale aj smerom na koordinátorku EÚ. Teraz ste počiarkli, aké prioritné krajiny v rámci vonkajších vzťahov EÚ e má v hľadáčiku, tak povediať. Vidíte tam potrebu e, prispôsobenia, vidíte tam potrebu doplniť nejaké krajiny, alebo aké sú, sú došlo k nejakým zlepšeniam, pokiaľ ide o uzavretie niektorých prioritných krajín. Pán Panceri e, spomenul E, dôležitosť e, tých zraniteľnosti dieťaťa v rámci obchodovania s ľuďmi, pretože to sa identifikuje ako trend v tom politickom dokumente. E, v prvej polovici 2015 prebehne posúdenie závažnosti tohto trendu. Možno by ste mohli povedať, do akej miery ste pokročili v tomto. A pani Andris, vy ste hovorili vo vašej prezentácii o tom, že musíme sa pozrieť na to ani nie z pohľadu obete, ale z pohľadu akoby zamestnanca a ich potom vybaviť eh, právomocami. Keď sa pozriete na deti, ktoré sú pracovnou silou, ako k tomu pristupujete alebo ako to dokážete realizovať hlavne v prostredí domácom. A potom na adresu predstaviteľa OSN hovorili ste o tom, že sa chystá správa o oblasti ASEAN v juhovýchodnom azijskom regióne. E, tá správa e, sa bude zamerať na globálne trendy. Hovorili ste o tom, že jedna z krajín je Brazília a tam e, trend sa zameráva hlavne na deti a na domácich sluhov, alebo teda vy ste hovorili o tom nakoniec, že 50% obetí obchodovania s ľuďmi pochádza práve z tohto regiónu a chcem vedieť, či tomu bude vyčlenený patričný priestor ak sa vám podarí, a myslím, že pán Ostrovičus položil takúto otázku, ja takisto by som rada videla, ako inštitúcie EÚ, ktoré bojujú e, proti takémuto organizovanému zločinu, dokážu riešiť e, takúto, takúto vec a či boli úspešní. Vy, pani Chromková, ste povedali, že e, veľa problémov sa týka ľudí, ktorí sú v tej prednej linii Napríklad Frontex e, je tam, je to organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou hraníc. Ako oni dokážu bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi? Ako to realizujú? Majú dobre vyškolených ľudí? Potrebujeme vedieť viac ohľadom tohoto. No je tam tak veľa otázok a keď budeme rozpracovávať túto správu, tak budeme potom e, smerovať na vás viac otázok aj mimo tohto vypočutia. Myslím, že to sú otázky, ktoré už ďalšie položili kolegovia moji. Možno aj vaše skúsenosti, ak nimi disponujete, akým výrazným spôsobom napríklad e, delegácie EÚ v týchto krajinách, či už sú to prioritné alebo aj iné krajiny, ako sú zapojené do tohto javu a ako, do akej miery sa na to sústreďujú e, domáci alebo pracujúci v domácnostiach alebo takíto sluhovia, e, to je podstatná záležitosť, ktorá sa vzťahuje k celému tomu regiónu, e, robíme dostatok, alebo mala by sa angažovať EU ešte viac? Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Lockbiller. Takže vidím, že máme naozaj veľa o čom diskutovať s našimi expertami a keďže vy ste spravodajky určite budete mať možnosť s nimi ďalej diskutovať o témach, ktoré vás zaujímajú. A budeme musieť naďalej udržiavať kontakt, pretože toto sú všetko veľmi dôležité témy, takže ďakujem pekne. A určite budem veľmi rada, keď vám budem môcť poskytnúť ďalšie informácie. Slovo má pán Demesmáker. Ďakujem pekne, ďakujem aj za zaujímavé prezentácie. Um, padlo tu množstvo už relevantných otázok. Um, ja mám ešte niektoré ďalšie doplňujúce otázky. Ak e, by nevadilo, tak budem hovoriť e, po holandsky vo svojom rodnom jazyku. Obchodovanie s ľuďmi, podobne ako zmena klímy, ako terorizmus, to sú všetko problémy e, cezhraničného charakteru. Je to problém, ktorý treba riešiť e, globálnym cezhraničným spôsobom. A je to takisto, treba riešiť tieto problémy na európskej úrovni. Ja som bol vždy za to, aby sme naozaj mali komplexný prístup k boju s obchodovaniu s ľuďmi, musíme mať aj hraničné kontroly, justičné služby a tak ďalej. Keď sa pozriete na európsky rámec a tie európske zákony, predpisy, legislatíva nástroje, ktoré existujú, rôzne politiky, rôzne e, finančné, takisto e, politiky, tak e, otázky, ktoré tu boli položené, E, súvisia s tým, že áno, musíme rozvíjať to, čo robíme, ale musí nám byť jasné, že ktoré nástroje vlastne prinesli najlepší účinok, ktoré sú tie najúčinnejšie nástroje. A myslím si, že to je niečo, čo by e, stalo za to, aby sme e, tomuto venovali. Potom druhá otázka súvisí s tým, že v súčasnosti existuje veľká neistota na hraniciach tak na juhu, ako aj na východe v súvislosti s ukrajinským konfliktom s Ruskom. Vidíte nejaké konkrétne dôsledky týchto, týchto tejto situácie v tokoch, migračných tokoch alebo v tokoch obchodovania s ľuďmi? Mohli by sme niečo urobiť e, viac preto? A posledná otázka. Nemali by sme trošku sa venovať aj šíreniu osvety u našich vlastných občanov? Akú úlohu vlastne môžeme tam zohrať? Myslím si, že to je podstatné, ak chceme túto, tento problém vyriešiť a vykinožiť úplne. Predsedajúca, ďakujem pekne. Takže teraz sa vrátim späť k panelistom a chcela by som požiadať e, pána Poleho, neviem, či nás počujete, všetko je v poriadku, máte signál. Chcela by som sa vás pýtať, či by ste sa mohli vyjadriť dvom otázkam. Poprvé, um, nútené manželstva v Číne pretože to je niečo, čomu som sa venovala. Ja chcela som sa spýtať, či by ste sa k tomu trošku viac nemohli venovať a tiež, aby ste hovorili o obchodovaniu s ľuďmi v rybárskom priemysle, pretože to by ma takisto zaujímalo. Či by ste nám nemohli poskytnúť určité informácie, či ste aj vy v pozícii, aby ste k tomu mohli prispieť, aj keď máme veľmi eh, č- málo času dnes do poludnia, ale bolo veľmi zaujímavé to, čo ste povedali, že európske firmy majú veľký prospech eh, z vykorisťovania eh, ľudí v rybolovnom priemysle v Južnej Ázii a Tiež je tu ďalšia otázka nutených eh, manželstiev v Číne, lebo neviem, že či to je niečo iné, alebo či to je tiež niečo, čo spadá do témy sexuálneho vykoristovania. Takže toto sú dve otázky, ktoré, ktoré by som ocenila vašu reakciu, lebo nie je celkom dobre o týchto otázkach viem. Takže potom by som požiadala aj panelistov, aby odpovedali a takže vy ste online, takže začneme opačnom poradí a teraz vypočujeme našu kolegyňu. Ďakujem pekne, ďakujem aj za dobré otázky a ja sa pokúsim na ne reagovať na všetky a začala by som tou poslednou otázkou ktoré, ktorú položila pani Lochpiller, spravodajkynia, ako zoznam prioritných krajín a regiónov, to bolo súčasť záverov rady. A tieto závery rady naozaj pomínali, že v pravidelných intervaloch by mal byť tento zoznam revidovaný. Nož, a to znamená, že musíme opäť eh, preskúmať aj priority v tomto ohľade a ako bolo správne povedané, stratégia EÚ sa skončí v roku 2016, takže už nastal čas, aby sme začali uvažovať o tom, čo sa bude diať po roku 2016 prácu, ktorú robíme v oblasti externého rozmeru obchodovania s ľuďmi, je príkladom koordinácie medzi európskymi inštitúciami. My úzko koordinujeme prácu s Európskou službou pre našu činnosť, ostatnými službami komisia tiež mobilizujeme aj delegácie EÚ v jednotlivých krajinách, či už sú to prioritné alebo neprioritné krajiny a v tomto ohľade práca delegácie je kľúčová tam priamo v teréne. Zraniteľnosť detí to je naozaj veľká vec. To je vec, téma, ktorá bola identifikovaná aj Europolom. Ja môžem pokojne povedať, že my naozaj sme aktívne pracovali v týchto otázkach. Mám za sebou aj uh, E, určité kópie vytlačkov či brožúrky pri vchode. V roku 2013 agentúra pri e, pravila manuál pre deti, ktoré nemajú rodičovskú starostlivosť. A tento manuál bol preložený do všetkých európskych jazykov a obsahuje informácie a skúsenosti odborníkov a praktikov na národnej úrovni. A ktorí pracujú v tejto oblasti. A ďalšia téma je právo obetí. Chcela by som povedať, že naozaj toto sú ľudia, ktorí hľadajú lepší život. To sú takisto ľudia, ktorí boli predmetom strašných zločinov, strašných činov alebo boli obeťami týchto. Takže naozaj je potrebné im poskytnúť eh, určité možnosti opatrenia. Takže my sme sa snažili robiť taký prehľad v takom jazyku, ktorý je dostupný, zrozumiteľný praktikom v tejto oblasti a tiež je to k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ. Vy ste sa nás pýtali na štúdiu, ktorú pripravujeme e, v oblasti v otázke detí, ako, alebo pre deti, ako vysokorizikovej skupiny. My pripravujeme teraz e, štúdiu a tiež e, budeme potom pri, e, prezentovať parlamentu zistenia. Nuž, čo môže robiť legislatíva? Nuž, č, keď robíme analýzu, budeme vedieť, čo funguje, čo nefunguje a tým pripravujeme aj správu na rok 2015 o súlade s legislatívou a budeme posudzovať, že do akej miery to uplamentujú členské štáty európske smernice na národnej úrovni. Veľmi dôležitý bod je otázka orgánov presadzovania práva. Veľa sa už udialo E, veľa sa už aj dosiahlo. Europol je veľmi aktívny v tejto otázke. Oni implementujú svoje vlastné programy. My máme tzv. E, ten cyklus dopadu a celkovej no, cyklu politík a my takisto aj informujeme sa navzájom pravidelných informácií o tomto procese. Vieme samozrejme, že my sme k dispozícii členským štátom pri podpore ich práce, ktorú vykonávajú. Peniaze k dispozícii máme a musím povedať, že aj mnohé orgány činné v presadzovaní práva využili tieto prostriedky. Je tu pro Fond vnútornej bezpečnosti z OSN, aj Fond pre hranice, čiže sú tu e, dva ciele, ktoré máme v oblasti obchodovania s ľuďmi v druhej polovici roku 2015. A ďalšia vec, ktorá tu bola spomenutá, sú údaje. Kľúčové, údaje sú teda kľúčovou otázkou. Na komisii sme sa to už naučili vlastne tým, tým ťažkým spôsobom pretože mali sme údaje z roku, e, ktoré publikoval Eurostat. A my sme si však ale uvedomili, že získavanie porovnateľných a spolahlivých údajov je veľmi ťažké. Ale to neznamená, že nemali by sme sa aspoň snažiť v tejto otázke, pretože toto bude ďalej tvoriť naše politiky, ale nie je problém zdôrazniť, že aj pre jednu obeď e, vlastne máme morálnu povinnosť konať aj pre jednu osobu. Takže budeme naďalej na tom pracovať. My sme takisto prispeli aj procesom k získavaniu údajov a financovali sme viaceré projekty, ktoré podporovali práve zber údajov a môžete vidieť o tomto informácie v rámci pre strednodobej správy o stratégii aj na našej webovej stránke to je. A Napokon, pokiaľ ide o úlohu sprostredkovateľov práce, a to, čo tu bolo spomenuté už predtým, v spolupráci s e, agentúrou e, Eurofound v Dubline my pripravujeme štúdiu o úlohe sprostredkovateľov na pracovnom trhu v obchodovaní s ľuďmi a toto je štúdia, ktorá bude, kde sa pripravuje na najbližšie mesiace a v súlade s týmto spúšťame aj Európsku biznis koalíciu proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorá vlastne by mala spojiť tie dobré sily podporovať e, všetky tie sily, ktoré bojujú e, proti obchodom s ľuďmi. A tu by som chcela zdôrazniť, že legislatíva EÚ zabezpečuje e, aj zodpovednosti, zodpovednosť týchto osôb, Čiže tu nehovoríme iba o sociálnej zodpovednosti firiem, ale hovoríme o právnej zodpovednosti podnikov, ktoré sú nejakým spôsobom zapojené do obchodovania s ľuďmi. A posledná pripomienka, finančné šetrenia sú podstatné, pretože počuli sme o rôznych miliardách ziskov. Takže naozaj musíme byť aktívnejší, musíme tieto peniaze vysledovať. Europol takisto robil by finančné šetrenie a čo skoro sa o tomto dozvieme. Je to oblasť, eh, ktorú budeme, na ktorú sa budeme v budúcnosti aktívne zameriavať. Ďakujem pekne predseda. Ďakujem pekne. Teraz pani Marketa Chrumková. Ďakujem pekne za zaujímavé otázky a pripomienky. Nebudem reagovať na úplne všetky, pretože niektoré už boli zodpovedané, aj niektorí iní rečníci by chceli reagovať. Ja sa môžem venovať jednej otázke. Jedna vec je kriminálne, je kriminálne vyšetrovanie a stíhanie agentúr presadzovania práva a no, orgánov presadzovania práva. Musím povedať, že došlo k určitému pokroku každý rok a aspoň v tých krajinách, ktoré sledujeme, je viac šetrení, viac odsúdení v oblasti obchodovania s ľuďmi a nemyslím si, že to je preto, že je, sa zvyšuje obchodovanie s ľuďmi, ale už sa tá práca týchto orgánov zlepšuje, ale je tu ešte stále obrovská medzera a myslím si, že o tomto môžeme hovoriť, pretože je tu oveľa viac e, ľudí, ktorí sú obchodovaní, s ľuďmi, ktorí sú predmetom obchodovania, než e, je tu počet e, šetrených prípadov. Táto téma je naozaj veľmi komplikovaná, ťažko sa to aj dokazuje, je to ťažká práca aj pre prokurátorov, justičné orgány. Často vlastne tento zločin rozdelený na tie tzv. menšie e, trestné činy, kde je jasné, že osoba môže byť e, aj odsúdená kvôli neviem, fyzickému ublíženiu alebo nejakej malej že podobne, pretože tam to e, vlastne snažíme sa, ale za takéto malé trestné činy sa veľmi rýchlo vlastne dostanú potom tieto osoby e, von. Takže na toto sa treba ale zamerať. E, potom je tu ešte veľký problém, ktorý sa týka identifikovania. A to nie je iba na hranici EÚ, je to prakticky u všetkých praktikov, ktorí sa stretávajú poprvýkrát s tým potenciálne obchodovanou osobou. E, vidíme, že tieto osoby nie sú dostatočne skoro identifikované, často sú potom repatriované alebo vrátené späť, alebo domov, alebo do tých krajín, kde boli, kde boli predmetom obchodovania, alebo keby tu boli tie interdisciplinárne týmy, ktoré by identifikovali osoby, ktoré by mohli predmetom uh, obchodovania, tak na tomto treba pracovať. A potom posledná vec, ktorú by som chcela, alebo dve veci, eh, ku ktorým by som sa chcela ešte vyjadriť, otázka odborov. Sa zdá, že vo všeobecne známe je, že v krajinách východného alebo bývalého komunistického bloku sú naozaj odbory veľmi málo aktívne a my sme napríklad nedávno mali európsky panel, kde sme tiež pozvali aj české odbory a jednou zo vyjadrením bolo, že my vlastne my nechceme žiadnych migrantov, aby vstúpili do odborov. My chceme, aby odbory zostali v rukách českých. Takže tu sú veľké rozdiely medzi rozvojom odborov a ich aktivitách a politike v rôznych krajinách a v našej krajine žiaľ, alebo v našom regióne asi potreba ešte celú generáciu, že kým sa začnú tak organizovať, ako sme to vidíme v iných krajinách. A ďalej, ďalšia otázka je prevencia. Ja som o tom nehovorila, lebo som nemala veľa času, ale to je absolútne zásadné ale nie len na strane tých, ktorí by mohli byť predmetom obchodovania s ľuďmi, ale predovšetkým na strane podnikov, teda na strane dopytu. Kým bude dopyt len regulovaný e, lacnou pracovnou silou, tak sa nikam nedostaneme. A pokiaľ ide o potenciálne osoby, ktoré sú predmetom obchodovania, Často tieto osoby žijú v takých podmienkach, že sú ochotní ísť do akéhokoľvek rizika v hľadaní lepšej budúcnosti, aj keď o tom vedia. Takže my musíme riešiť aj takéto e, základ, základné príčiny, prečo ľudia odchádzajú zo svojich krajín. A posledná vec, ktorá sa týka zaobchádzania s Ehm, obeťami zo strany páchateľov. Ten príklad, ktorý som vám chcela uviesť, eh, ktorý sa týkal nepotrestania, bol prípad eh, ehm, prípad za prevádzky na produkciu marihuany, kde veľmi často využívajú vykoristovaných eh, pracovníkov za ho- strašných pracovných podmienok a prakticky sú to zahradníci v prevádzkach výroby marihuany. A bol aj prípad, kde os- Vlastne niekto bol naozaj celý mesiac e, za, zamurovaný, doslovne zamurovaný, pretože tá, tejto osobe len nosili jedla napokon sa ocitol v rovnakej cele ako ten, kto s ním obchodoval a nepodarilo sa nám ochrániť túto osobu pred um, potrestaním. Takže je tu množstvo práce, od tom, aby sme oddelili obeď od páchateľa. A je treba využiť to nepotrestanie. Ďakujem pekne. Um, ehm, si... Ďakujem pekne. Pani Andres. Ďakujem pekne niečo ku konceptom a definíciám. Bola tu otázka pani Lochbiller a taktiež otázka, ktorá sa týkala údajov. Ako používame právne definície? Sú tu e, nutené otroctvo, nutená práca a obchodovanie s ľuďmi. Toto sú tri e, hlavné pojmy. Sú to osobitné právne pojmy, aj keď dochádza k istému prekrývaniu. E, obchodovanie s ľuďmi e, je e, formou otroctva, ale sú tu isté právne otienky. Ak používate tieto pojmy, tak sú dosť široké, napríklad aj v kontexte nútenej práce má to dopad aj na štatistiky. Možno, že sa potom e, ocitne viac osôb v tej ktorej kategórii, ak e, budete zohľadňovať aj e, nútenú prácu. Mm, treba si jasne stanoviť priority. Najviac obetí sa zaznamenáva v tradičných tradičných oblastiach nútenej práce. Mm, niekedy je to kvôli presunom, ale niektorí sa do takéhoto pomeru už narodia. A potom aj otázka detí. 5,5 milióna obetí sú deti, ktoré nemajú ešte ani 18 rokov. Samozrejme, týmto deťom treba pomôcť, treba ich zachrániť, treba ich ochrániť, ale nie všetky tieto deti sa vrátia do školy, pretože niektoré už e, môžu e, pracovať, e, dosiahli vek, kedy môžu zákonne pracovať. A to som chcela povedať, keď som hovorila o tom, že väčšina obetí si hľadá zamestnanie, preto E, niekedy podstúpia takéto riskantné e, cesty a aj po zlej skúsenosti s nutenou prácou potrebujú zdroj príjmu. Ale otázka detí samozrejme musí byť e, ošetrená odlišne, odzrkadluje sa to aj v legislatíve OSN. A potom druhá otázka, či legislatíva EÚ postačuje, je tu smernica. Ako všetci viete, vychádza z dohovoru Rady Európy a iných e, medzinárodných právnych nástrojov. E, zabezpečuje teda veľmi vysoké e, normy. Je tu aj nový protokol Medzinárodnej organizácie práce ILO a v novom protokole máme naozaj e, nové vysvetlenie toho, čo je obchodovanie a čo je náležitá starostlivosť. V roku 2005 e, ILO e, spustila celosvetovú alienciu proti nútenej práci Zapojili sa tak pracovníci ako aj zamestnávateľia. Spolupracujeme teda na medzinárodnej úrovni aj s odbormi a to na všetkých úrovniach. A vznikol taktiež e, vznikla sieť e, takýchto odborov. Ide o to šíriť informácie o tomto dohovore o nútenej práci. Zlepšila sa teda, zlepšilo sa aj monitorovanie situácie v teréne. Európska komisia financovala viacero projektov, ktoré posilňujú spoluprácu odborov a mimovládok. Niektoré projekty ešte stále bežia. Určite e, bude možné potom zdieľať osvedčené postupy. Ich úloha teda musí byť posilnená úloha teda odborov a mimovládnych organizácií. A bola ešte jedna otázka o uplatňovaní, presadzovaní práva. Ja by som asi súhlasila s predrečníkmi, ktorí povedali, že sa zlepšila, zlepšilo pochopenie úloh, ktoré tu zohrávajú úlohu chápanie všetkých procesov ale čo chýba? Čo by bolo ešte treba spraviť? E, no napríklad zlepšiť spoluprácu medzi orgánmi, ktoré mm, sa venujú napríklad e, inšpekciám, čiže lepšia spolupráca medzi imigračnými úradmi, políciou a mm, pracovnou inšpekciou. Pracovné inšpekcie by nemali eh, presadzovať eh, legislatívu v oblasti migrácie, pretože by to mohlo oslabiť ich um, úlohu a oslabiť dôveru pracovníkov v tieto úrady. Zatiaľ toľko. Ďakujem pekne. Teraz Sebastian Bol z Bankoku. Ďakujem pekne. Mm, Žiaľ, trošku sa počujem, čo je rušivé. Neviem, ako je to u vás. Ja si cením to, čo sa tu hovorilo o definíciách a jasnosti. Naozaj treba, aby jednotlivé pojmy a kategórii boli absolútne jasné, ale súhlasím s Beatou Andres, že hlavne kategória nútenej práce a obeti obchodovania e, ešte možno trošku splývajú. Ale diskusia pokračuje. a bude uskutočnená aj revízia mm, nástrojov a zameria sa špecificky na definície. Myslím, že v septembri by to malo byť známe. Bola mi určená jedna otázka, síce nútené svadby. E, je to veľmi zložitá kategória, hlavne čo sa týka snahy zakomponovať ich do e, obchodovania e, s ľuďmi. Nepovažuje sa to za formu zneužívania. Ale podľa mňa je to prípad e, obchodovania s ľuďmi. A tu treba uznať, že hlavne vo svetle toho, čo som už vysvetlil, nutené svadby častokrát zahrňajú aj isté formy sexuálneho zneužívania a prípadne aj nútenej práce. Napríklad e, v domácnosti, v súkromných e, domácnostiach a sexuálne zneužívanie prináša zo sebou otázku detí, ktoré sa rodia z takýchto nútených zväzkov. Takže sú to tieto dve formy zneužívania a preto si myslím, že by sa to malo začleniť e, do e, obchodovania s ľuďmi. My sa venujeme e, tomuto fenoménu. Nie je ešte dostatočne preskúmaný. Podporu máme od čínskych ako aj kambočských úradov a e, vieme o viacerých obetiach. Naozaj tie e, príbehy sú veľmi rozmenité. Väčšinou si tie obete ani neuvedomujú, čo sa s nimi deje. Teda uvedomujú si to, ale napríklad si neuvedomujú, že aj sováš môže byť formou zneužívania. Samozrejme, väčšinou to dopadne úplne inak v ich prípade ako to, čo im bolo slúbené. Ja by som možno že ešte dodal, že viaceré krajiny vzhľadom na rastúci počet takýchto prípadov sa snažia prijať politiky, ktoré obmedzujú migráciu. Napríklad e, e, zákaz pre slobodné ženy cestovať do Číny jedine, že e, je zložená istá záloha. E, peňažná alebo stanovenie istých vekových e, prahov. To sú niektoré reakcie, ktoré sme e, videli v reakcii na e, situáciu. Mm, za mnohými je, je dobrý úmysel, ale možno, že nevždy sú účinné. vzhľadom na rozsah tohto fenoménu, vzhľadom na prevahu mužov v Číne, myslím, že sú potrebné pragmatické riešenia. A potom by som hovoril o napríklad vyšetrovaniach agentúry Associated Press, bolo to zverejnené minulý týždeň, išlo o indonický ostrov Benžína. Bol to prípad obeti nútenej práce. Tieto osoby sa snažili uniknúť e, a ocitli sa opustené na tomto ostrove. Potom je tu aj prípad e, pracovníkov pre e, továrne, ktoré spracovávajú krevety týka sa to všeobecne aj e, priemyslu, ktorý spracováva ryby. Väčšinou sú tieto produkty určené európskemu trhu. Myslím, že aj tu bolo isté vyšetrovanie e, minulý rok e, zo strany BBC. Tento priemysel je v tejto oblasti veľmi rozvinutý. a venuje tomu pozornosť už aj Medzinárodná organizácia práce. Informácie sú aj na našej webovej stránke. Máme tam odkazy aj na mnohých ďalších partnerov. A ešte jedna vec, ktorá tu odznela. Čína a Vietnam možno prioritné krajiny, čo sa týka európskej zahraničnej politiky vo vzťahu s prípadmi obchodovania s ľuďmi. Sú tu naozaj dobré kontakty s jednotlivými aktérmi. A taktiež sa hovorilo o presadzovaní práva tak ešte k tomu by som sa vyjadril. Myslím, že to povedala aj Beate. Je dobré mať e, dobre vyškolených spolupracovníkov, aby vedeli rozpoznať prípady obchodovania s ľuďmi taktiež úloha odborov, tak aby sa pracovníci mohli združovať a spájať do organizácií. Ide aj o dôveru treba zabezpečiť aj spoluprácu e, obetí s s orgánmi činnými e, v takýchto prípadoch. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili. Pani predsednička musela odísť, Počuli sme trošku zlé správy, že napríklad v Českej republike to bude trvať jednu až dve generácie, aby sa cudzinci dostali napríklad e, do odborov a taktiež európske ryby sú veľmi podozrivé. Ja nemám <laughs> žiadne dobré správy, len sa chcem všetkým poďakovať za e, túto rozpravu. Hovorilo sa o kategórii, o o jednotlivých definíciách, tak aby e, sa mohla dobre zacieliť analýza a opísané boli e, rôzne situácie, ktoré nám umožnia pozrieť sa na e, boj proti obchodovaniu s ľuďmi Všetkým rečníkom sa chcem poďakovať, takisto aj jednotlivým kolegom, kolegyniam tu prítomným. Týmto končíme túto časť našej schôdze a myslím, že teraz si môžeme spraviť kratučku trojminútovú prestávku a potom sa pustíme do ďalšej časti. Súčasná ľudskoprávna situácia v Bielorusku, takže dve minútky.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 <laughs> <laughs> Okay. <laughs>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 Voilà, on va commencer. Merci. Euh. Ah, c'est beau ça. Voilà, merci à tout le monde. On va recommencer. La pause était déjà. Dobre, takže budeme pokračovať, pretože z troch minút boli nakoniec, bolo nakoniec 5 minút. Netreba plitvať časom. Dnes to organizujeme spoločne s delegáciou Európskeho parlamentu pre vzťahy s Bieloruskom. A máme tu kolegu Zlojevského, ktorý predseda tejto delegácii pre vzťahy s Bieloruskom v Európskom parlamente. Ide o dôležité diskusie, pretože politický kontext sa mení na našej východnej hranici a o pár týždňov sa bude eh, konať eh, summit pre východné partnerstvo v Ríge 21. a 22. mája. Eh, Ukrajina je top témou tak na pôde Rady Európy ako OSN a dnes máme naozaj prominentných hostí, ktorí nám povedia o situácii v Bielorusko. Postoj EÚ o vzťahu k tejto krajine je jasný, ale musíme naďalej sledovať ľudskoprávnu situáciu. EÚ by mala e, naďalej byť kriticky angažovaná vo vzťahu s Bieloruskom, mali by byť isté, e, mali by byť zachované reštriktívne opatrenie až do 31. októbra tohto roku. Treba ale pokračovať aj v spolupráci ktorá je zameraná hlavne na občianskú spoločnosť. E, pokiaľ ide Európsky parlament, e, zlepšenie bilaterálnych vzťahov treba e, podmieniť výrazným zlepšením ľudskoprávnej situácie a demokracie v krajinách východného partnerstva. Európska únia, hlavne komisia, diskutujú o možnosti uľahčiť vízový politík, tretie kolo 12. marca. Európsky parlament by mohol podporiť toto opatrenie, pretože by to vo všeobecnosti uľahčilo život eh, jednotlivých obyvateľov týchto krajín. Ale dôležité sú napríklad eh, prezidentské voľby v Bielorusku v novembri. To bude skutočný test. Budeme o tom hovoriť aj s našimi hostiami, ale predtým, ako im dám slovo, dovolte, aby som dal slovo predsedovi eh, delegácie pre vzťahy s Bieloruskom pánovi Zdrojevskému. Nech sa páči. bardzo... Ďakujem pekne. Chcel by som všetkých srdečne privítať a tiež vyjadriť aj radosť, že na našej schôdzi máme takých hostí, ako je Aleš Vialecký, ktorého srdečne vítam a veľmi sa teším, že aj po našej aktivite sa môžeme tu trošku slobodne stretnúť a priateľní. Ja takisto vítam aj kolegov z Moskvy, ktorí sa tiež venujú analýze situácií v Bielorusku trošku z iného pohľadu než v Bruseli, ale práve sú dôležité takéto analýzy z rôznych pohľadov, takže za to ďakujeme. Vážení kolegovia, Veľmi príjemne sme prijali na dnešné spoločné stretnutie. Je to o to dôležitejšie, že tento rok je veľmi dôležitý pre Bielorusko a venovanie sa otázkam Bieloruska bolo akési silnejšie aj vďaka sprostredkovaniu v ukrajinsko-ruskom konflikte. Takže ja som veľmi rád, že môžem dnes venovať e, e, hodinku. Aj tak je to veľmi e, málo času, ale budem niekoľko reflexí. Chcela povedať, že posledné voľby na, v Bielorusku boli označené za nedemokratické, ani že neboli v súlade s medzinárodnými normami pre slobodné voľby a parlament Nemám zatiaľ e, e, vzťahy s e, bieloruským parlamentom. Vlastne je to aj hlavný dôvod, prečo Bielorusko nebolo pozvané na stretnutie Euronest. Podľa mňa kľúčovou otázkou vo všeobecnosti pokiaľ vo vzťahoch EÚ a Bielorusko je treba vytvoriť komunikáciu a zároveň s zabezpečiť eh, kritické zaangažovanie Bieloruska do eh, európskych politík. Avšak na čo nesmieme teraz zabúdať, je naďalej tu existuje E, taký, taká politická situácia, ktorá je naďalej veľmi vážna v našich kontaktoch. E, po druhé, ďalším zdrojom obav je, e, že v Bielorusku ešte stále platí trest smrti. Tohto roku bol, roku bol vykonaná jedna a Európska únia by požaduje zákaz trestu smrti. A tretí prvok, ktorý si vyžaduje ďalšie eh, pozornosť, je sloboda tlače, aj to, aby to bolo v bieloruskom práve o médiá, v zákone o médiách a tlačových médiách a takisto, aby aj eh, eh, takisto je, je, je treba zabezpečiť aj Ehm, to, aby sme umožnili ehm, umelecké a iné činnosti, takisto aj slobodu vyjadrovania. Toto sú veci, ktoré musíme naďalej podporovať my. Nuž, ale tieto čo je pre nás veľmi dôležité je, aby sme k týmto otázkam pristupovali naozaj e, seriózne. A teraz zrejme blíži sa čas, kedy dojde k dohodám aj o finančnej pomoci a podmienky týchto zmluv musia byť priaznivé pre tých, ktorí myslia v Bielorusku inak než oficiálna vláda. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja teraz dám slovo nášmu prvému hostovi. Je to veľká čest a radosť môcť tu privítať páneho, pána Bielackého, ktorý predseda Stredisku pre ľudské práva viac mesta vzniklo v roku 86. Ako viete, pán Bielacký je taktiež podpredsedom Medzinárodnej federácie pre ľudské práva a keďže sme o tom hovorili tu v Európskom parlamente, tak to viete, ale pán Bielacký bol 3 roky vo väzení um, v júni minulého roka bol eh, prepustený na slobodu. Medzinárodné spoločenstvo jeho e, väzbu rázne odsúdilo. My sme vždy žiadali jeho oslobodenie. Pán Bielacký sa veľa rokov angažoval v Bielorusku, v bieloruskej diktatúre. Teraz má už možnosť prísť eh, slobodne do Bruselu, aby podal svedectvo. Jeho stredisko Viaca je veľmi dôležité, pretože eh, poskytuje veľa informácií o porušovaní ľudských práv v Bielorusku a z hodou okolností dnes náš eh, komisár pre susedstvo Pán Hán je v Minsku a teda pre nás je cťou mať tu pána Bielackého. E, iba upresním, že je tu aj e, tlmočenie do ruštiny a je to kabina, kanál číslo 24. Spasibo большое. Ďakujem veľmi pekne. Rád by som sa poďakoval Európskemu parlamentu za podporu. ktorú poskytuje politickým a občianským aktivistom e, v Bielorusku a tým, ktorí boli predmetom útlaku a prenasledovania za, posledný, za posledné roky. A tá situácia, ktorá sa týka ľudských práv, ktorej sa zmienuje aj moje meno, tak tá je mimoriadne závažná z pohľadu bieloruskej spoločnosti a je dôležité e, zastaviť tie prenasledovania, ktoré sa dejú v Bielorusku. Ešte raz by som chcel teda vyjadriť e, vďaku a takisto povedať, že naposledy, čo som vystúpil pred Európsk- v Európskom parlamente, to bolo v júli 2011 11 a dva týždne na to som bol uväznený. Ja len dúfam, že sa to nezopakuje, že ten predchádzajúci scenár sa nenaplní. Môj príhovor, moje vystúpenie v tom čase sa venovalo situácii e, po voľbách v roku 2010, kde situácia bola mimoriadne kritická. A ak by som ho mohol pripomenúť, tak 50 e, ľudí bolo uväznených za účasť na volebnom procese v roku 2010. Niektorí z nich boli kandidátmi na prezidenta a tie uznesenia a veľmi také, taký tvrdý postoj e, parlamentu, taký vyhranený voči bieloruskému vtedajšiemu režimu, aj pokiaľ išlo o uvalenie sankcií voči tým, ktorí porušovali ľudské práva v Bielorusku, tak tie určite zohrali svoju úlohu, pretože potom v auguste 2012 došlo k prepusteniu asi 40 väzňov v rámci amnestie. Myslím si, že ten balík sankcií, ktorý bol prijatý v roku 2011, je naďalej aktuálny, pokiaľ ešte stále sú takíto politickí väzni v Bielorusku. Jeden z e, bývalých prezidentských kandidátov z volie v roku 2010 je ešte stále väznený. V novembri tohto roku e, prebehne ďalšia kampaň, e, volebná kampaň. Avšak niektoré z tých starých problémov ešte stále neboli vyriešené zo strany bieloruských orgánov. Takže nie je nejaký evidentný zjavný dôvod na to, aby sme sa vzdali takýchto sankcií, zatiaľ čo stále existujú takíto politickí väzni. Situácia v v súčasnosti. Ja sám som bol teda pred 11 mesiacmi prepustený, veľmi živo cestujem po celom Bielorusku, robím monitorovanie, vyjadrujem sa k situácii a musím konštatovať, že bohužiaľ počas týchto mesiacov som nebol svetkom nejakých zlepšení od môjho prepustenia. Možno je pár izolovaných prípadov, ale vo všeobecnosti situácia je tak polutovania hodná, ako tomu bola aj predtým. Vidíme aj isté signály zhoršovania situácie, čo opäť e, súvisí s e, kampaňou, ktorá sa blíži smerom k novembru. A vidíme, že bieloruské orgány sa obávajú straty kontroly nad situáciou, napriek tomu, že nič nenaznačuje tomu, že by tak malo sa stať. E, na konci minulého roku legislatíva, ktorá sa týka médií, bola výrazne sprísnená. Úrady majú teraz možnosť e, zavrieť nezávislé webové stránky bez nejakých rozhodnutí súdu. Jednoducho skopírovali túto legislatívu od Ruska. Vidíme tu ten priamy vplyv nášho východného suseda na Bielorusko, pokiaľ ide o spôsob, ako oni chcú kontrolovať informácie Máme teda e, prebiehajúce súdne spory na úrovni správneho súdu, e, pokiaľ ide o viacerých nezávislých novinárov, ktorí fungujú či už v Bielorusku alebo v zahraničí. Takmer na týždennej báze prebiehajú takéto súdne procesy, sú tu rôzne nové prehliadky, dochádza s hamaniam počítačov a bieloruské úrady to využívajú ako zastrašovaciu taktiku proti šíreniu ďalších informácií a snažia sa tak obmedziť prácu nezávislých novinárov. Rozsah vplyvu narastá, teda vplyvu nad spoločnosťou e, zo strany týchto orgánov. Zavádzajú nový zákon o e, zdaňovaní nezamestnaných, respektíve tých, ktorí nepracujú. To znamená, každá osoba, ktorá nemá zamestnanie, e, bude musieť zaplatiť nejakú konkrétnu sumu na sociálne poistenie nie je celkom jasné, ako to bude prebiehať, pretože táto časť spoločnosti, túto časť spoločnosti tvoria ľudia, ktorí boli či už prepustení v rámci hlavného prepušťania, alebo sú to osoby, ktoré sú zraniteľnejšie, A my to vnímame ako istý politický signál, signál, že vládne orgány a teda aj úrady štátne chcú kontrolovať každú časť spoločnosti a nejakým spôsobom nutia ľudí takto konať. Samozrejme, napriek tomu, že ústava spomína právo na prácu ako jedno z základných práv, práv zdá sa, že z práce sa môže stať niečo ako nútená práca. Tí, ktorí si spomínajú na sovietský zväz, tak si spomenú, že Jozef Procký bol väznený za to, že nepracoval. E, jeho E, považovali za takého darebáka, za takého na nič hodníka, veľmi nepracoval a situácia sa opakuje u nás teraz. A v podstate to masívnom rozsahu a to len opakuje tú situáciu e, z Rusk, z Sovietskeho zväzu 20-25 rokov dozadu. Dokážeme sa vyhnúť teda hospodárskej kríze, ktorá sa začína objavovať na horizonte. Minulý rok e, došlo k výraznému prepadu výmeného kurzu. Bieloruský rubel prišiel o 40 svojej hodnoty. A takmer každý Bielorus e, stratil 40 zo svojho majetku. Čiže tie hospodárske problémy a ekonomické rastu stávajú sa závažnejšími v porovnaní s, takouto ponurou, s takýmto ponurým obrazom situácie v Bielorusku E, vidíme tú optimistickú retoriku vo vzťahu k Únii, možno aj isté prísľuby, e, nejaké stimuly, nejaké popudy pozitívne a nejaké smerovanie k zlepšeným vzťahom, čo je dosť kontroverzné a skutočne to odporuje reálnej situácii v krajine je evidentné, že ministerstvo zahraničných vecí má inštrukciu zlepšiť vzťahy s Európskou úniou za každú cenu pred samotnými voľbami, tak aby posudok, alebo teda tá, tá, tá, tá pozorovateľská misia vyhodnotila voľby pozitívnejšie v novembri a takisto, aby sme sa vyhli nejakému ekonomickému zrúteniu, pretože aj pomoc, ktorú sme dostávali z Ruska, tak tá vysychá, tak povediať, je menej a Bielorusko je nútené hľadať nové zdroje, ako podporiť e, ten ekonomický systém, ktorý vytvoril Lukašenko počas posledných 20 rokov. Bude ale takáto pomoc viesť k reformám v Bielorusku, alebo bude tá pomoc využitá len na podporu režimu, na jeho zosilnenie. My naozaj veríme, že občianská spoločnosť má veľkú úlohu v rámci tohto procesu. Bez kontroly nad e, zmenami, e, ktoré sa dejú v Bielorusku, tak tie peniaze budú používané na to, aby posunili existujúci režim. Musíme si pripomenúť, že e, tak posilňovaním Lukašenka zároveň posilňujeme Putina, pretože oni sú veľmi úzko zomknutí spojenci, majú hospodárskú spoluprácu, politickú spoluprácu v masívnom rozsahu a všetky tie najnovšie spojenectvá, ktorých súčasťou bolo či už Bielorusko, Rusko, e, eurázijský priestor, CIS a ostatní, ich úlohou je vlastne vytvárať protiváhu k Európskej únii, ktorá by možno, no teda ktorí sa takto snažia nejakým spôsobom odpovedať na rastúcu dominanciu EÚ Čiže netreba sa spoliehať na deklarácie bieloruského režimu, treba skôr sledovať, aké sú ich činy. A vidíme e, rastúci počet e, kontaktov za posledné mesiace, zvyšila sa tá frekvencia kontaktov, musíme hovoriť o tých reformách potrebných a o principiálnych zmenách v krajine, pretože ináč takéto kontakty budú slúžiť len na podporenie bieloruského režimu, ale nedokážu zmeniť e, štruktúru bieloruskej spoločnosti, Samozrejme je veľmi dôležité poskytnúť pomoc bieloruskej občianskej spoločnosti. My sa s tým stotožňujeme a schvalujeme takúto podporu. A my predpokladáme, že posilnenie diplomatických väzieb a e, kontaktov s diplomatickými predstaviteľmi v Minsku nebude nejakým spôsobom ovplyvňovať e, otázku na poli e, ľudských práv. E, myslíme si, že nedostanú sa do popredia, pokiaľ ide o naše vzťahy s Európskou úniou. Takisto pokiaľ ide o vízový režim, myslíme si, že v tomto kontexte príde k zmene. Vydávanie víz bude lacnejšie a možno do budúcnosti sa Bielorusko stane súčasťou bezvízového priestoru E, to sa deje aj vo vzťahu k Moldavsku, vidíme napríklad možno aj Ukrajina, pretože e, kontakty e, medzi ľuďmi dokážu dosiahnuť možno oveľa viac ako nezávislé občianské združenia spoločne. Ďakujem pekne. Spasiba. Um, bienvenue également. Spasiba. A vítam aj pána Mikloša Haraštyho on je spravodajcom OSN o právnej situácii v Bielorusku. Jeho mandát začal pred e, viac ako dvoma rokmi, v novembri 2012 a predtým zastupoval OBSE a zúčastnil sa na viacerých e, volebných pozorovateľských misiách Myslím, že naposledy to bolo v Tadžikistane. A sleduje ťažkú situáciu v Bielorusku. Je vo vzťahu s viacerými zainteresovanými. Viete, že situácia v Bieloruskej je nadalej zložitá. Predkladá pravidelne svoje správy Rade pre ľudské práva OSN. Je naozaj potešením mať vás tu. Nech sa páči, máte slovo. So much. Ladies and gentlemen. Ďakujem pekne, dámy a páni. Som veľmi rád, že môžem hovoriť eh, priamo z miesta vedľa pána Bielackého, pretože to znamená, že už je to osoba, ktorá je slobodnou osobou a že môže tu vycestovať. Chcel by som sa teda vedomať otázke politických väzňov v takom širšom zmysle slova. Čo to znamená, že ľudia buď prostredníctvom amnestie na základe vôle prezidenta, alebo len preto, že si to už odsedeli, e, sú, sa ocitnú na slobode. A v tej chvíli, keď sa dostanú do rečník prerušil vystúpenie, pretože ho prerušil kameraman s požiadavkou, aby si rečník dal dole badge, pretože to ruší fotku. Takže Ide o to, že v tejto chvíli e, sa od tieto osoby ocitnú na slobode a v podstate, ale ich považujú za parazitov spoločnosti. E, čiže po, um, oslobodiť niekoľkých politických väzňov však nemá žiaden zmysel, keď prakticky nedojde k rehabilitácii ich stavu, čo znamená, že v podstate odstránenie toho kriminálneho stavu alebo toho trestného činu. A to je iba jedna z kategórií toho, k čomu dochádza, akože k zlepšenej situácii. A ja môžem čoskoro povedať, aj budem aj vystupovať čoskoro v Ženeve v Rade pre ľudské práva OSN, že situácia v oblasti ľudských práv sa vonkoncom nezlepšuje, naopak sa zhoršuje, ak sa to bude merať ehm, kvalitou života, zákonmi, možnosťami občianskej spoločnosti konať. Konkrétne situácia v oblasti médií, tá sa výrazne zhoršila. Systém v Bielorusku je taký, aký bol pred 20 rokmi. Vlastne je to laboratórium nových byrokratických prekážok a snažia sa opäť hľadať možnosti, ako ovládnuť kontrolu nad eh, napríklad internetom, takisto sa im to aj darí. Eh, tiež to súvisí s ďalšou regulatúrnou oblasťou, to je sloboda zhromažďovania, zružovania a čokoľvek, čo sa deje vo verejnosti alebo na verejnosti. V Bielorusku prakticky každý deň ten termín toho, čo je verejné a čo je verejná činnosť, čo je verejná prítomnosť na uliciach, to e, sa naďalej e, spochybňuje a je tam ešte aj, e, je to aj trestané bez akýchkoľvek povolení. A tá invencia Bieloruska tej akýkoľvek, pre akúkoľvek verejnú činnosť, či je to už nejaká združenie alebo nejaké médium alebo niečo, akákoľvek činnosť vyžaduje potvrdenie alebo súhlas a prakticky nikto nedostane potvrdenie či súhlas či povolenie, ak sa nepozdáva orgánom. A tá, tá tretia pasca je potom, že e, je trestné nielen zorganizovať niečo, čo nebolo povolené, ale je to trestné aj dokonca sa len zúčastniť. Čiže pán Bielacký je vlastne e, vo veľkom mimo väzenia práve kvôli tomu, e, pretože, pretože Viasna je organizácia pre ľudské práva, ne, nezískala povolenie či registráciu, takže v podstate on by takisto mal byť považovaný za zločinca a je to len preto, že vlastne prezident zatiaľ ešte nevydal rozkaz, aby sa opäť dostal za mreže. Čím sa dostávam k téme právneho systému a jurisdikcie, ktorá funguje v tejto krajine a úlohe parlamentu. Prezident je už 20, po 20 rokov je absolútnym vládcom tejto krajiny. E, menovite akože Belorúsko má parlament, ale prakticky ho riadia prezidentské Eh, dekrety či vyhlášky. Sú tu teda dve, dva typy eh, jurisdikcie. Jedna vychádza z ústavy a druhá vychádza dvom, dvoma tretinami parlamentu a tieto dve jurisdikcie pokrývajú úplne všetko a prakticky nie je možné uniknúť týmto rozhodnutiam. A toto je jediný parlament v Európe, ktorý už 20 rokov nemal akúkoľvek opozíciu. To je absolútne parlament bez absolútnej opozície. A okrem toho, za každým, keď je zvolený prezident, dochádza k veľkým násiliam na uliciach. Takže situácia sa vonkoncom nezlepšila ani zo sociálneho hľadiska, teda spoločnosti, aj keď e, systém o, seba hovorí, o sebe hovorí, že je to sociálny štát, vonkoncom tomu to tak nie je, je to v podstate Eh, poháňané a ekonomika poháňaná nútenou prácou, 78% je vo vlastníctve štátu a všetci z nás, ktorí už žili v komunistickom režime, si vieme predstaviť tú tzv. akože stabilitu a akože istotu, takú falšovanú, ktorá sa ponúka občanom, ale v Bielorusku je to také krehké. Keď, sa, ako keď vidíte, aké vlastne má všetky tie právomoci prezident. Tak ja si myslím, že keď e, situácia je takáto a aj kvôli tejto geopolitickej situácii došlo k určitému zlepšeniu štátusu Bieloruska, pretože vystúpil ako sprostredkovateľ v ukrajinskej kríze. Ale čo je možno, čo možno sa ukáže ako problém je nebezpečenstvo takej e, dvojrýchlostnej politiky voči Bielorusku. Čiže na jednej strane sa zhoršujúci účinok situácie v oblasti ľudských práv, alebo zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv a mm, politickí väzni, ich počet sa niekedy zvyšuje, niekedy trošku znižuje, ale stále tam sú. Ten regulačný systém, mm, či právny systém sa vonkoncom nemení a demokracia, pluralizmus, e, tam sa tiež nič nemení. A na druhej strane máte e, tieto pomerne živé diplomatické aktivity, ktoré sa snažia zlepšiť e, obraz vlády. E, ja si myslím, že Európsky parlament by mohol prispieť nejakým spôsobom sa zapojiť a prepojiť e, tieto, dva veľmi oddele, tieto dve veľmi oddelené oblasti zatiaľ. Myslím si, že tá kondicionalita či podmienenosť, o ktorej hovoril aj predseda, to tu treba vziať vážne. Všetci e, musíme prijať to, že sa bude, budú veci zlepšovať postupne, že sa veci nedajú zmeniť len tak za noc, ale tá miera postupnosti je, treba, je to treba zaviesť do vzťahov s Bieloruskom, lebo inak e, k čomu smerujeme? k ničomu inému, len vlastne podporujeme tento osobitný osobitný, e, osobitný systém e, bezpečnosti a stability tohto režimu. A vlastne vedie z toho všetko k tomu, že my prakticky podporujeme prezidenta Lukašenka a jeho každodenné varovania, že dobre, na jednej strane e, sa nám nepáči to a to nepáči sa nám ani porušenie územnej celistvosti Európskej únie, ale na druhej strane nesúhlasíme s Majdanom. Žiaden Majdan. A keď preložíte si, čo to znamená žiaden Majdan, tak to znamená, že vlastne oni e, majú veľmi silný, e, dobre vycvičený systém potláčania a tá akože stabilita, kde nie je žiadna možnosť občianskej spoločnosti vykonávať ľudské práva ani demokraciu, tak e, ja si myslím, že tie invencie alebo tá kreativita e, parlamentu by mohla sa investovať do toho, ako spojiť tieto dve oblasti a post- prijať tú postupnosť ktorá by potom postupne mohla viesť k postupnému zlepšeniu e, tým, že by sa vnúčili alebo že by sa kladli určité podmienky pre, vo, vo vzťahoch. Nož. Za systém e, e, prezidenta Lukačenka Európu potrebuje. Naozaj ju potrebuje v tejto chvíli. Aj tá únia, ekonomická únia, ktorú má Bielorusko, respektíve ktoré sa stalo Bielorusko členom, to je síce v poriadku, ale tá ekonomická kríza aj kvôli Rusku vlastne spôsobuje, že tie zvyčajné e, dotácie už e, môžu byť ohrozené. A moje politické ego mi vlastne hovorí, alebo moje politické presvedčenie mi hovorí, že existuje možnosť e, pre Európu a pre časť Európu a pre politiku Európy e, využiť páku, aby sa zlepšila politická situácia. A ešte v závere by som chcela spomenúť trošku šovinistický svoj vlastný mandát. E, úradníci tvrdohlavo tvrdia, že tento mandát neuznajú. A ja si myslím, že to je symbolická vec, pretože to znamená, alebo to odhaľuje, čo to hovorí o schopnosti a vôle systému spolupracovať s medzinárodným systémom ľudských práv. Čiže nedej iba o to, aby ja som bol efektívnejší, alebo dokonca ešte efektívnejší. Ale aby som mohol vstúpiť na územie Bieloruska, ale myslím si, že ku tomu, aby sa, za, sa seriózne vzal medzinárodný systém ľudských práv. A preto si myslím, že je absolútne dôležité, aby ste im povedali, že tento mandát pri vytvorení ktorého boli, e, bola Európa a delegácie zo Ženevy boli veľmi vplyvné. Tento mandát sa nestratí, e, pretože tento mandát musí byť potvrdený len spoluprácou s Bieloruskom a ja vám budem ďačný, keď sa vám podarí odozdať alebo posunúť toto posolstvo do Minsku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo zástupcovi Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktorý má na starosti túto oblasť, eh, pán Martens. Ďakujem pekne. Európska únia je naďalej zaviazaná politike kritického eh, vzťahu voči Bielorúsku. Toto predstavuje aj spoluprácu cez, vonka, cez východné partnerstvo prostredníctvom rôznych e, tém spoločného záujmu, ako aj podporu občianskej spoločnosti a bieloruskej populácie ako takej. A zároveň, e, keďže je tu eh, sa narastajú obavy v Európskej únii z hľadiska situácie ľudských práv v Bielorusku. Bol tu návrh, aby sa predlžili restriktívne opatrenia o jeden ďalší rok zo strany EÚ. A my na posledný rok sme boli svedkami pozitívnejšieho trendu v bieloruskom správaní voči západu a proaktívnejšie zapojenie v rámci východného partnerstva, vrátanie ochoty e, zabezpečiť neformálny dialog o partnerstve, tiež ďalšie negociácie, podporiť negociácie a, a aktivita v oblasti diplomácie e, s tým, že by sa obnovili plne diplomatické vzťahy so Švédskom, prepustenie Alisa Bialiackého politického väzňa, a tiež z podpora z občianskej spoločnosti a aktívnej účasti v modernizačných otázkach. A regionálny kontext, v ktorom vlastne pôsobíme, ten sa mení. Bielorusko v tejto otázke ne, sa neubralo tou cestou, ktorý, ktorú mnohí očakávali a to, že pôjdu v, rukách, pôjdu v krokoch Ruska No pán Bielorusko prijalo určitý konštruktívny eh, postoj v ukrajinskom konflikte a prijalo viaceré odvážne kroky v podpore Ukrajiny. A nie len to, napríklad zvýšilo dovoz, dovoz moldavského vína po tom, čo Rusko eh, zakázalo vlastné dovozy z tejto krajiny. A Keďže, keďže tu bola videná akoby tá príležitosť, tak e, v januári tohto roku členské štáty pripravili 29 opatrení, aby prehlbili európsku politiku voči Bielorusku. A tento zoznam obsahoval aj bilaterálne stretnutie medzi zástupcom e, generálneho tajomníka Olgo Schmidt a pre Holgerom Schmidtom a prezidentom Lukašenkom, ku ktorom došlo v marci minulý, teda minulý mesiac. Avšak napriek pozitívnejšiemu trendu vo vzťahoch EU-Bielorusko, EU naďalej nie je možné, nemôže urobiť ďalšie e, väčšie kroky smerom k normalizácii vzťahov, pred, len preto, akú, aké, len, len kvôli tomu, aké stanovisko zaujalo Bielorusko v otázke Ukrajiny. A my sme toto povedali prezidentovi Lukašinkovi počas návštevy v marci. My sme mu takisto povedali, že Európska únia naďalej je spoločenstvom hodnot a nezabudneme e, na obavy, e, ktoré súvisia s e, obavami o demokraciu a ľudské práva. Európska únia môže v tejto fáze len sa zapojiť do postupných malých krokov, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu vzťahov s Bieloruskom. Ďakujem. Thank you very much. Eh, Ďakujem pekne. Teraz sa dostanú k slovu jednotliví poslanci poslanky. Pán Ostrovičis. Ďakujem pekne. Vítam tu pána Bielackého veľmi srdečne v Európskom parlamente. Musíme si uvedomiť, ako odvážne z jeho hľadiska je návšteva Európskeho parlamentu. Nemá žiadne záruky, keď sa vráti do Minsku alebo čo len po prekročení bieloruskej hranice, že kde skončí, keďže prichádza zo západu. Takže je dôkazom slobodnej vôle vďaka nemu môžeme pochopiť, ako je na tom Bielorusko ako štát a ako národ. Želáme mu veľa úspechov a dúfame, že bude pokračovať vo svojej angažovanosti. Možno by som trošku spochobnil súčasnú politickú líniu EÚ vo vzťahu s Bieloruskom. Ja nevidím žiadne veľmi priateľské alebo nepragmatické kroky Lukašenka vo vzťahu so Západom. Ani to, čo robí teraz, sa nedá vidieť veľmi optimisticky. Blížia sa totiž to voľby a on je veľmi e, chytrý politik pred e, dôležitými voľbami zmení možno isté politické línie a potom z toho e, ešte viac vyťaží. Bolo to tak pred voľbami v roku 2010 a takisto e, sa to zopakuje aj koncom tohto roka. ESVČ možno, že príliš optimisticky vidí e, situáciu v Bielorusku. E, nezabúdajme, že je tu nová situáciu, nový kontext v vzťahu s Krymom a východom Ukrajiny. Bielorusko e, vlastne ako keby je jeden celok s Ruskou federáciou a bola tu aj tlačová konferencia Putina. On neprepásne jednu jedinú príležitosť na to, aby e, kritizoval Západ Ja mám jednu otázku. Oslobodenie politických väzňov a ich rehabilitácia. To je asi veľmi dôležité. Oslobodenie je jedna vec, ale rehabilitácia to je niečo úplne iné. Aké sú tu... Aké, čo by mal žiadať Západ pred e, summitom v Rige? Lukašenko možno v konečnom dôsledku bude pozvaný na tento summit v Rige. Aj keď v súčasnej situácii si to e, vieme len ťažko predstaviť, e, že by Lukašenko sedel za jedným rokovacím stolom s ostatnými lídrami to by naozaj podľa mňa otriaslo všetkými našimi hodnotami a politickými líniami. Takže e, čo treba žiadať? a akú politickú líniu by mala raziť EÚ pred e, samitom v Ríke? ak by e, Lukašenko bol pozvaný. Ďakujem pekne. Teraz pán Panceri. Ďakujem. A ja z mojej strany chcem pozdraviť pána Bialského. Ja chápem, aká je tá situácia, okrem toho, aké je duševné rozpoloženie, ale takisto aj to, čo ho nutí z neistotou pozerať do budúcnosti. Ďakujem za vašu prítomnosť. Chcel by som to pochopiť e, spolu s vami, čo je možné robiť, pretože Európska únia a Európsky parlament e, môže e, silnejšie zaznie, nechať zaznieť ten hlas svoj vo veciach Minsku a Lukašenka. Vy ste takisto povedali, že situácia sa zhoršila, že došlo k bezprecedentnému teda zhoršeniu situácie a toto už kriticky zhodnotilo viacero strán E, Porošenko chystá hostiť summit o Ukrajine, ale ja si myslím, že my musíme byť e, veľmi jasní z tohto pohľadu. Musíme e, formulovať dotazy, otázky a musíme ho žiadať o nejaké reakcie. To, čo povedala Európska komisia, ja sa vždy na tieto veci pozerám s istou dávkou realpolitiky. politiky na tieto veci medzinárodnej politiky. Čiže samozrejme nie všetky odpovede zodpovedajú patrične tej situácii. My budeme musieť e, konať hlavne v dvoch smeroch, na dvoch úrovniach. Poprvé budeme musieť napriek tým všetkým ťažkostiam e, e, komunikovať na delegáciu v Minsku, že je nevyhnutné silnejšie tlačiť na aspekt dodržiavania ľudských práv, aj preto, že je to súčasťou nového procesu, ktorý sme my identifikovali ako Európsky parlament a ktorý samotná Európska komisia práve identifikuje v rámci revízie plánu akcií. Preto je nevyhnutné, aby e, to bolo dané, aby to bolo jasne komunikované. E, po druhé sa chcem spýtať, či považujete za užitočné e, keby e, parlament sa vyhranil alebo zaujal stanovisko k situácii v Bielorusku takým spôsobom, že aj tu by potom došlo k adekvátnemu tlaku na Bielorusko a že by sme mohli potom dúfať, že v blízkej budúcnosti by došlo k zmene porošenkovej politiky. To sú veci, ktoré som sa chcel spýtať. Pán Zeri, um... Ďakujem, pán Panceri. Pán Tenok. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som čítal článok o Bielorusku. Bolo to pred 12 rokmi a žiaľ, veľa sa toho nezmenilo, ak tak k horšiemu. Ja som hovoril s jednými polskými novinami a Žiaľ, v Bielorusku ako keby tá situácia zamrzla na rozdiel napríklad od Kuby, ktorá sa trošku otvorila svetu. Je tam stále diktatúra e, s funkčným KGB, veľmi sa to podobá na ZSSR, potlačajú sa vo veľkom ľudské práva, aj keď e, ekonomika e, sa trošku otvorila posilnila sa trošku stredná vrstva, nomenklatúra mm, si polepšila. Ja som bol v Minsku pred pár rokmi a som si istý, že sa to až tak odtedy nezmenilo. Súhlasím s tými, ktorí povedali, že je tu istá šanca, ale Putin e, e, je silnejší a mm, taktiež e, praktizuje expansnú politiku a možno aj Lukašenko sa trošku bojí toho, čo možno Putin plánuje. Pred pár rokmi si Lukašenko možno ešte zmyslel, že by mohol nakoniec e, skončiť v Kremli mohli by sme možno využiť jeho strach, keďže sa to zmenilo. Ja tu pôsobím už 16 rokov ako európsky poslanec, venujem sa ľudským právam aj zahraničnej politike a e, naozaj sme snažili všet, pokúšali o všetko, e, nič vo vzťahu s Bieloruskom nefungovalo, mali by sme skúsiť asi niečo iné. Keďže sa zmenil geopolitický kontext, ale je dôležité, aby parlament udržal vzťahy s bieloruskou občianskou spoločnosťou. Ja sám som sa stretol s mnohými politickými oponentami a disidentami. My sa naozaj snažíme e, Bielorusko e, začleniť do európskej rodiny. Ďakujem, pán Tenok, pani Lofiler. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som veľmi rada, že vás tu vidím e, osobne, ako povedal pán Ostrevičius, nevždy vieme, či tí ľudia, ktorí prídu, e, nečelia veľmi ťažkým situáciám, keď sa vrátia do svojich krajín mm, mali sme prípady um, aktivistov z Kazachstanu, ktorí um, boli predmetom istých um, nátlakov, keď sa vrátili. Ale ďakujem za vašu analýzu situácie v Bielorusku. Um, vy nie ste iba a bojovník za ľudské práva, ale rozmýšľate aj nad situáciou v iných krajinách, napríklad e, situácia v Azerbajdžane, ako využiť e, zmeny tej ktorej krajine, napríklad blížiace sa Európske olympijské hry v Azerbajdžane v júni tohto roku. Treba žiadať merateľné zlepšenia v oblasti ľudských práv a to tu aj odznelo, že Európsky parlament a EÚ by sa mala e, mimoriadne snažiť v prípade Bieloruska a iných autoritatívnych režimov, teda e, praktizovať akúsi kombinovanú politiku a mať jasné e, ukazovatele pre meranie pokroku. Eh, Európsky parlament je aj politickým orgánom a do hry vstupujú viaceré aspekty. Pána Haračky, mám na vás otázku. Pred pár e, rokmi, e, keď ste začali pracovať pre OSN, sme mali tu možnosť e, spolu hovoriť. Pýtam sa, či sa hovorí o e, zrušení trestu smrti. Niekedy dokonca sú odsudení, um, popravení bez toho, aby boli informovaní ich blízky. A ešte niečo na pani predsedničku. My máme teraz nové pravidlá v Európskom parlamente. Myslím, že Bielorusko je na e, programe rokovaní OSN vždy v júni. My sme sa väčšinou venovali e, takýmto témam v marci, ale myslím že toto pravidlo už e, neplatí. Takže naši diplomati na mieste by sa mohli všetkým týmto otázkam venovať intenzívnejšie. Ja dúfam, že váš mandát bude predlžený a dúfam, že budete mať príležitosť vycestovať osobne do tých ktorých krajín. Ďakujem pekne, ešte máme 5 minút. Pán Zdrojevský ako prvý vystúpi. diplomatický zástupca Bielo, za Bielorusko je v miestnosti, ale nechce vystúpiť. Len veľmi stručne, pretože máme málo času a chcel by som všetkým našim hostiom poskytnúť možnosť sa vyjadriť. Z môjho pohľadu tieto hlasy našich europoslancov sú kľúčové, pretože v sebe obsahujú aj dlhoročné skúsenosti, ako aj jasnú, jasný skepticizmus v oblasti politiky súvisiacej s Bieloruskom a za tieto hlasy by som chcel srdečne poďakovať a teraz by som bol rád, keby sa slova ujal náš host. Nech sa páči. Sí, señor Pán Bielacký, Ďakujem za vaše otázky. Žiaľ, času je málo a preto odpoviem iba na jednu otázku, a síce čo by mohla urobiť EÚ v súčasnej situácii, a čo môž, aký je manevrovací priestor EÚ vo vzťahu s pánom Lukašenkom. Je tu hlboká ekonomická kríza v Bielorusku a bieloruské orgány sa snažia získať ďalšie pôžičky Takže ide o to, e, čo najviac finančne podporiť daný režim a toto práve by ste mohli využiť a žiadať demokratické e, zmeny, aby, aby minimálne bol status quo v Bielorusku, aby sa nezhoršila e, situácia represálie aby e, začali isté reformy. E, ja iba pripomeniem, čo sa stalo v roku 2008. 3 miliardy dolárov poskytol Medzinárodný menový fond, ale boli zvýšené platy pred voľbami, vďaka čomu bol prezident opätovne zvolený a potom e, sa akékoľvek slúbené zmeny e, zastavili. Čiže sú jasné, jasné, sú potrebné jasné benchmarky. Zmeny sa neudejú same od seba. Je potrebný tlak zvonka. Treba naozaj poskytnúť priestor e, občianským organizáciám, ktoré žiaľ v súčasnosti vôbec nemôžu fungovať. Ďakujem pekne. Krátko k trestu smrti. Tento rok tri popravy, minulý rok právnik jednej e, matky, ktorá chcela e, minimálne telo svojho syna, aby ho mohla pochovať, e, tak proti tomuto právnikovi e, prebieha e, súdny proces, je obvinený zo šírenia pornografie. Ja myslím, že k tomu netreba nič dodať. No a tým možnostiam EÚ. Tá situácia sa možno nedá e, zmeniť. Je to ako keby predstavenie e, jedného muža a je to všetko veľmi prepojené, čiže politika s ekonomikou, ťažko sa to rozmotáva. E, treba sa však ubezpečiť, aby boli ľudskoprávne otázky úplne odsunuté na vedľajšiu e, kolaj. Lukašenkovi netreba umožniť e, pripisovať sa nejaké, zás, nejaké zásluhy. Častokrát ide z jeho strany o provokáciu. Netreba súhlasiť s jeho predstavou o stabilite, pretože v skutočnosti ide o útlak Treba jasne hovoriť o požiadavkách medzinárodného spoločenstva. Treba naďalej pomáhať nielen organizáciám, ale aj jednotlivcom. Treba hovoriť o nich verejne. Už to bude pokrok. To bude totiž to veľmi dôležitá pomoc už pre tých, ktorí sa snažia e, čeliť režimu znútra. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili. Zblízka budeme sledovať situáciu v Bielorusku. Je tu aj zástupca Bieloruska, A chcem iba povedať, že budeme sledovať e, e, návrat pána Bielackého do Minsku. A to platí pre všetkých, ktorí e, bojujú za ľudské práva v tejto krajine. Ešte raz sa chcem všetkým poďakovať.